Sorry, we, we should start. The problem is that Monika who is the rapporteur... E, prepáčte, pani Monika Holmajerová, ktorá je poprvýkrát spravodajkňou, ešte neprišla. E, ak máte jej telefónne číslo, mohli by ste jej zavolať, alebo môžeme zmeniť poradie bodov rokovania, tak aby, ale bolo by lepšie, keď sme teda začali e, podľa programu hneď prvý deň. Thank you very much. Ďakujem vám za pomoc. Takže by som chcela všetkých privítať a takisto Moniku. Privítaj Monika, ktorá je teda spravodajkyňou po prvých hrát. Takže všetkých vás vítam po letných eh, prázdninách a teraz eh, začíname prvé zasadnutie náš e, program sme predložili, nie sú žiadne námietky. Ak nie sú teda žiadne zámietky, tak e, považujem program za schválený a dúfam, že žiadne námietky nebudú. E, máte ešte čas vyjadriť sa. Máme tu nejaké oznamy dve zápisnice z dvoch zasadnutí, ktoré máte v materiáloch 12. januára, 12. apríla a ak nemáte žiadne námietky, ak sa nevyskytnú žiadne námietky do konca dnešného e, zasadnutia, tak ich budeme tieto zápisnice považovať za schválené. Začneme, hádam, e, bodom 4, to znamená viacročný finančný rámec na roky 2012 až 2020 20. Monika Holmajer si teraz hľadá e, príslušné materiály. Diskutujeme o pozmenujúcich a doplňujúcich návrhoch e, návrhu stanoviska MMF e, viazočného finančného rámca. Her. Takže poprosím Moniku, aby sa ujala slova. A potom požiadam ďalších eh, poslancov, aby eh, sa ujali slova. Takže eh, Monika, prosím, máte slovo. Herzlichen Dank. Ich bin gekommen und bitte deshalb um Entschuldigung. Dass ich nicht noch früher... Prichádzam z iného zastavenia, takže sa ospravedlňujem, prepačte. Ide o naše stanovisko k viadročnému finančnému rámcu pre roky 2014 až 2020. E, Chcela by som na začiatku vyjadriť vďaku všetkým spoluspravodajcom, kolegyňam, kolegom. Pani predsednička bola tiež pri tom. Mali sme štyri zasadnutia a sústredila som sa na niekoľko ťažísk. Najprv som e, skonštatovala, že Fond pre azyl a migráciu a jeho finančná štruktúra bola zjednodušená, rovnako ako aj Fond pre vnútornú bezpečnosť a to zavedenie všeobecných predpisov pre e, správu a spravodajstvo. A potom som e, sa kriticky vyjadrila, že nebude jednoduché e, za, zosúľadiť finančné krytie s požiadavkami v, v tejto oblasti Ďalej sme hovorili o tom, že sú tu aj nové úlohy, ktorým sa treba venovať na európskej úrovni, e, cybercrime alebo ďalšie témy, ale aj nové v oblasti prisťahovalectva a azylu. Takže finančné krytie bude dosť obmedzené. Kolegyne, kolegovia, e, predložili 16 pozmeňovacích návrhov. Chcem sa poďakovať za tie dobré, konštruktívne doplnenia. Snažila som sa s kolegami dohodnúť kompromisy. Niekde ešte musíme spolu hovoriť. Na jednej strane ide o zabezpečenie primeraného financovania, e, zabezpečenie európskej pridanej hodnoty a potom ide o e, o samotnú hodnotu tohto rámca, najmä pokiaľ ide o slobodu a právo. Potom sú tu návrhy zo strany predsedničky pani Wikströme a pani Thompson k téme práva a občianstvo únie a budem sa snažiť e, nájsť zmysluplný kompromis. Potom sú tu ešte doplnenia od kolegyne Guillaume a tiež od pani Gönc k Fondu azyl a migrácie. A potom sa budem snažiť so všetkými dospieť k návrhu, ktorý mm, získa širokú väčšinovú podporu. V nasledujúcich dňoch budem ešte hovoriť s kolegom Haltenom a hlasovanie má byť 19. alebo 20. septembra tu vo výbore. A tým ukončím svoju prezentáciu, pretože k tomu obsahu e, sa nemusím vracať a počet pozmeňovacích návrhov v porovnaní s inými správami, kde máme, kde sme zvyknutí na 1000 či 1600 pozmeňovacích návrhov, takže myslím, že tých 16 to je dosť prehľadný počet. Ďakujem vám za zhrnutie je to stále ešte počet pozmeňujúcich návrhov, s ktorými sa dá pracovať. Pani Kellerová, prosím, ujmite sa slova. Je to jedna z našich tieňových spravodajkyň. Ďakujem vám. E, ja e, sa chcem vyjadriť k tejto otázke viacročného finančného rámca. Chcem poďakovať kolegyni za vykonanú prácu. Bola som veľmi spokojná s tým, že aj niektorí z kolegov e, zdôraznili tú otázku toho, že by tam mala byť e, pridaná hodnota v rámci tých národných akčných programov, aby sme skutočne dobre využili tie finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii. A takisto je dôležitá otázka hodnotenia, ktorá je veľmi dôležitá pre ďalšie rozhodovanie a pre ďalšie iniciatívy. To je niečo, o čom takisto budeme hlasovať dnes v rámci rozpočtu na rok 2013, mali by sme pamätať na to, že bez eh, vhodného hodnotenia toho, čo sa eh, deje, je ťažké eh, vyvodzovať ponaučenia do budúcnosti. Ďakujem vám. Aj ja by som chcela povedať niekoľko slov ako SA, e, k tomu, čo povedala tieňová spravodajkynia SAD. Ďakujem vám za vykonanú prácu. Na jednej strane je pravda, že tu máme počet pozmeňujúcich návrhov, s ktorými sa dá pracovať. Na druhej strane je to veľmi citlivá otázka, pretože vieme, že máme problémy s tou celkovou sumou e, Mm, pokiaľ ide o ten ďalší vianočný rámec, na jednej strane, na druhej strane e, treba dosiahnuť určitú rovnováhu a tie pozmenujúce návrhy, ktoré sme predložili, sa týkajú práve viac menej tohto, tejto rovnováhy, ako možno nájsť rovnováhu, dosiahnuť rovnováhu e, v rámci e, domácich fondov a ako budeme pristupovať k novej štruktúre a ako sa na nej aj dohodneme to by mohlo e, byť e, zdrojom určitého významného zjednodušenia, ale takisto aj kontinuita je veľmi dôležitá, najmä pre tie občanské organizácie, ktoré spolupracujú s inštitúciami Európskej únie. To je pre nich veľmi dôležité pre interoperabilitu. Je teda dôležité uvedomovať si, aké sú tie najdôležitejšie ciele a tieto ciele by mali byť skutočne pokryté v rámci celého viacročného finančného rámca, hoci nemôžeme ovplyvniť e, všetko a budú diskusie každý rok o rozpočte, to sa dá očakávať, takže tie pozmenujúce návrhy sa viac menej týkajú tejto otázky a ako vidím, nevyskytli sa žiadne závažnejšie rozpory, pokiaľ ide o tieto kompromisné pozmenujúce návrhy, majú pomerne širokú podporu. Môžeme teda očakávať hlasovanie, ktoré vyšle jasnú správu rozpočtovému výboru. To by som nakoniec veľmi rada videla ako výsledok našej snahy. Pán Bronx by sa teraz chcel ujať slova, prosím. Áno, e, E, pani Homsová má e, pravdu v tom, keď hovorí, že ten rámec e, bez ohľadu na zvýšenie finančných prostriedkov neberie ohľad na niektoré oblasti, ktoré sa nazývajú eufemisticky bez sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť. Hovorí konkrétne o zriadení Fondu pre azyl a migráciu a o Frontexe a mandátu pre Frontex E, samozrejme, e, je tu nekonečný počet e, žiadateľov o azyl a to musíme riešiť. A ak tieto peniaze budú nedostatočné pre úlohy, ktoré máme, budeme možno musieť prehodnotiť tie úlohy ako také. Buď by sme mohli nahradiť ten fond pre ochranu a návrat a Mm, takisto e, e, by sme mali prijať také kroky, aby sme boli schopní riešiť otázku žiadateľov o azyl, e, až kým napríklad nebudú schopní vrátiť sa do svojich domovských krajín. To znamená, že by sme mohli rozšíriť tieto fondy v krátkodobej perspektíve a to e, vo vzťahu e, k ľuďom, ktorí sa snažia do Európskej únie vstúpiť e, nelegálne a tie, jednoducho tie finančné prostriedky by sme proporčne znížili. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Mulder, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Jedna z vecí, o ktorej sme zatiaľ nehovorili, a vždy som eh, mal problém o tom, či to musíme vypočítať alebo nie, ale keď chceme niečo spraviť viac na európskej úrovni, tak ušetríme peniaze členským štátom, pretože koordináciu, ktorú robíme my tu, sa potom nemusí robiť na úrovni jednotlivých členských štátov. A neviem, možno keď e, budeme rokovať v nadchádzajúcich mesiacoch, ak niekto na komisii alebo na našom sekretariate alebo už kdokoľvek by mal nejaké informácie o potenciálnych úsporách pre členských štátov v prípade, že my sa podujeme spraviť niečo na európskej úrovni. Tieto informácie boli užitočné, pretože zrejme, že bude mať prostriedkov nedostatok, každý členský štát musí redukovať a je nepravdepodobné, že dostaneme viac peňazí, čiže musíme vysť s tým, čo máme, ale musíme upozorniť aj na to, že my, keď robíme niečo na tejto úrovni, tak zabezpečujeme úspory členským štátom. Ďakujem pekne, pokiaľ viem, tak Pani Karion za komisiu je tu. Možno by sme ju mohli požiadať, aby zodpovedala na túto otázku. Ak alebo či má nejaké informácie o úsporách. Je to vždy jedna z kľúčových otázok, keď sa diskutuje ďalší viacročný finančný rámec. Prečo, to otázkou je, prečo je efektívnejšie financovať niečo alebo robiť niečo na európskej úrovni ako na úrovni členských štátov? na úrovni členských štátov je to menej koordinované a nákladnejšie. Čiže ak nikto iný z výboru sa nehlasí do diskusie, rada by som Monika, ak nemáš nič proti tomu, požiadala komisiu, aby sa vyjadrila a po prípade zodpovedala na túto otázku a potom ťa požiadam, aby si sa znovu vyjala slova a zhrnula. Pani Karion, nech sa páči, ak máte nejaké ďalšie pripomienky, samozrejme, alebo ak máte prípadnú odpoveď na túto otázku, ďakujem. Um, Ďakujem pekne. No nemám presnú odpoveď na túto otázku teraz, ale je pravdou, že prvoradým cieľom respektíve návrh komisie vždycky zohľadňujú to, čo sa hovorí, čomu sa hovorí pridaná hodnota európskeho rozpočtu, čo nemusí nutne mimochodom vždy znamenať úsporu na úrovni jednotlivých členských štátov ale zohľadňuje sa zároveň aj kapacita, alebo respektíve možnosť lepšie míňať peniaze spoločne, pretože áno, je tu efekt solidarity, takže v tej časti zdieľaného riadenia áno, ne, nemusí sa tu nutne jednať o úspory, skôr tu ide o solidaritu ako o úspory keďže sa jedná o aktivity, ktoré sú národného charakteru, čiže nemusí to byť nutne menej nákladné, ale budú kvalitnejšie, pretože sú lepšie koordinované. Na druhej strane je tu naozaj jasná otázka úspory a solidarity vo všetkom, čo sa nazýva priame riadenie. To sú väčšinou tie aktivity, ktoré jednoducho sa nedajú zrealizovať ak by sa robili na národnej úrovni, pretože často sa jedná o aktivity, ktoré sú nadnárodného charakteru a teda ťažko ich môžu realizovať jednotlivé členské štáty samostatne. Takže ak chcete si prečítať viac detajlov ohľadom aspektov úspor, alebo aby ste si prečítali analýzu dopadu, ktorá je vždy súčasťou návrhov komisie, v prípade imigrácie, ako aj vnútornej bezpečnosti, ten pojem pridanej hodnoty bol preskúmaný naozaj do detajlov pri predkladaní návrhov, takže nechcem, aby sa to redukovalo iba na úspory, ale skôr na tú európsku pridanú hodnotu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, je to naozaj reálna otázka, vážna otázka, európska pridaná hodnota. Ďakujem pekne a Monika, poprosím ťa, aby si zhrnula diskusiu doterajšiu. Vážená pani predsednička, veľmi pekne vám ďakujem. Najprv sa vrátim k otázke financií. Myslím, že v oblasti vnútornej bezpečnosti stojí v popredí to, že ak Napríklad e, riešime isté témy, ako je napríklad počítačová kriminalita a je to v rámci európskej e, koordinácie alebo aj e, organizovaná kriminalita, tam máme zvláštny výbor na to. Keď tu spolupracujeme na európskej úrovni a ide o úlohy, ktoré jeden členský štát ani nemusí vedieť zvládnuť, tak potom pán kolega Bronx, ak by sme e, tie peniaze nepoužili, tak by e, sme museli očakávať také vysoké škody, že sa naozaj oplatí tieto e, zdroje použiť v oblasti vnútornej bezpečnosti. Pokiaľ ide o oblasť azylu a humanitárne otázky, tam ide o dodatočnú pomoc pre tých, ktorí sú zvlášť zaťažení alebo ide o pomoc tým, ktorí nemajú tak rozvinutý azylový systém aby sme im pomohli rozvinúť tento systém na úroveň európskych štandardov a aby mm, sme zabezpečili v celej Európskej únii a garantovali dodržiavanie ľudských práv. No a potom návrhy, kto, o ktorých hovorila Franciska Keller alebo kolegyňa Guillaume, intenzívne o tejto téme hovorila a to je európska prinadaná hodnota. A aj pani predsednička o tom hovorila. Chceme, aby tie zdroje, ktoré použijeme z Európskej únie, neboli náhradou za národné zdroje, ale aby viedli ku dodatočnej európskej pridanej hodnote. Teda nejde o to, aby sme e, niekde ušporili a potom na európskej úrovni to míňali. Musí to mať svoju pridanú hodnotu. A ide o to, aby sme spravodlivo rozdielovali tieto zdroje a rozumne, aby e, sa nestalo, že jedna úloha bude mať nadmernú prioritu a ostatné úlohy sa budú zanedbávané. Budem sa, pani predsednička, snažiť o to, aby som to všetko zhrnula a dúfam, že spolu dospieme k dobrému záveru. Ďakujem pekne, Monika. Už aj komunika spomenula hlasovanie vo výboru LIBE, sa bude konať najbližšie zasadnutie výboru LIBE 19. a 20. septembra. a Hlasovanie v rozpočtovom výbore sa predpokladá na október. To znamená, že máme ešte trošku času na prediskutovanie otázok aj s rozpočtovým výborom. Našou ďalším bodom programu je Eurodac Monika Makovej je spravodajkyňou a plánovali sme, že o pol št... E, o, o 3.40 sa s tým začne, takže máme ešte 10 minút. Ak máte nejaké ďalšie informácie o Monike, viete o nej niečo? Ak nie, tak si dáme 10-minútovú pauzu alebo prerušíme rokovanie. Nevidím Moniku Makovej zatiaľ, takže prerušujem na 10 minút. Máme 10 minút a ak by niekto medzi tým mohol zistiť, či Monika je na ceste, ale zatiaľ ešte nie. Dúfam, že 3.40 budeme môcť opäť pokračovať. Ďakujem.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 Good afternoon. Príjemné popoludne, vážení kolegovia. Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali naše miesta. Dovolte, aby som vás privítal, dámy a páni. Poprosím vás, usaďte sa a pustíme sa do práce. Aspoň na začiatku. Mm, dovolte mi povedať, že z tohto pohľadu vyzeráte všetci lepšie po letnej prestávke. Takže mm, chcel by som vám všetkým popriať e, úspechy v práci, ospravedlňujem sa neskôrší začiatok. Uh, lietadlo meškalo e, z Madridu. Ďakujem kolegyni, ktorá začala dnešné popoludňajšie stretnutie a po kratučkej prestávke budeme pokračovať bodom 5. Je to bod zriadenie systému Eurodac na porovnávanie otlačkov prstov, prepracované znenie. Spravodajkyňou je naša kolegyňa pani Monika Makovej. Návrh je súčasťou opatrení, ktoré sú potrebné na vytvorenie spoločného európskeho azylového systému a táto prepracovaná verzia, jedna sa o prepracované znenie existujúceho nariadenia ešte z roku 2000, vytvára sa ním právny rámec pre fungovanie Eurodaku a obsahuje zároveň aj možnosť orgánov činných v trestnom konaní na úrovni členských štátov konzultovať otlačky prstov, ktoré sú spracované v centrálnej databáze Eurodacu pre účely presadzovania práva. Tento návrhom sa mení návrh, ktorý predložila komisia v roku 2010 na základe uznesenia, ktorú už predtým chválil parlament a správu pripracovala naša kolegyňa pani Makovej a zohľadnila v nej vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy. Takže Teraz si vypočujeme aby sme vytvorili akýsi kontext pre túto diskusiu. Navrhujem, aby sme si najprv vypočuli komisiu, aby nám tá predstavila pozmenujúci návrh. Potom, aby sme si vypočuli zástupcu cyperského predsedníctva, kratučko, a potom dáme slovo našej spravodajkyni pani Makovej, Mm, máme asi pol hodinku naplánovanú na diskusiu na túto tému, čiže majte na pamäti toto, aby sme dobre zvládli časový plán. Slovo dostáva zástupca komisie. Tým je, neviem, nemám meno. Takže, komisia, pán Matias Oil. Áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte povedať, že táto problematika, o ktorej dnes hovorí tento výbor, nie je nová. Ako ste povedali, má bohatú históriu od roku 2008 a preto by som chcel svoju prezentáciu rozdeliť na dve časti. Najprv vám dať taký krotočký prehľad o vývoj problematiky Eurodax za posledné dva roky a potom sa dopracujem k návrhu komisie, ktorý máte pred sebou. Dovolte na úvod povedať toľko, že Eurodac e, úspešne funguje od januára 2003. Je to naozaj obrovský úspech, e, čo sa týka mechanizmov EÚ a fungoval viac menej veľmi dobre. Avšak v roku 2008 na základe hodnotenia Eurodaku, dublinského hodnotenia Eurodaku, komisie Komisia navrhla poprýklad určité zmeny, ktoré sa týkali rozsahu pôsobnosti nariadenia Eurodaku cez veľkú novelu alebo prepracované znenie a e, Počas rokovaní tohto návrhu na rade jasne vyvstalo to, že členské štáty chcú ďalej rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia Eurodaku, aby bolo umožnené, aby bol umožnený prístup orgánov činných trestom konaní. Upozorním vás na oznámenie z roku 2005 tam komisia už tedy naznačila, že by bolo užitočné e, z pohľadu komisie, aby e, bol zabezpečený prístup orgánom činným v trestnom konaní k Eurodaku. A potom následne v roku 2009 komisia schválila nové dva návrhy Eurodaku. Prečo dva? Pretože to bolo ešte pred Lisabonskou zmluvou, kde to bolo v rámci dvoch rôznych pilierov a teda e, E, komisia navrhla rozhodnutie Rady pre prístup týchto orgánov do Eurodaku a nové nariadenie Eurodaku, ktoré obsahovalo premostovaciu klauzulu, ktorá bola prepojená na toto rozhodnutie umožnenie prístupu orgánov činných v trestnom konaní. Tieto dva návrhy potom vyplynu, vy, vypršali vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy a zrušením dvoch pilierov. Teraz sme sa dostali do roku 2010, kedy komisia e, snahe zabezpečiť to, aby azylový balík bol dokončený do konca roku 2012. Komisia teda navrhla tretí nový návrh Eurodaku, ktorý neobsahoval prístup orgánov činných v trestnom konaní. Ako všetci viete, počas rokovaní na rade jasne vyplynulo, že členské štáty nechcú rokovať o zvyšku balíku Eh, bez toho, aby sa zabezpečil prístup orgánov činných v trestnom konaní, aby aj tento návrh bol na stole. A teda v rámci toho celého azylového balíčka počas dánskeho predsedníctva, počas prvého poloka tohto roku, komisárka Malstrémová a komisia usúdili, že teraz nastal čas na to, aby sa predložil návrh Eurodaku, ktorý bude obsahovať aj prístup orgánov činných v trestnom konaní. Čo je to taký kratučký kontext, aby ste mali predstavu o tom, Aká je aktuálna situácia? Teraz sa dostanem k obsahovej časti tohto návrhu, ktorý máte dnes pred sebou. Ako ste už povedali, pán predseda, text je spojením e, textu z roku 2009 a textu z roku 2010. Jeden je o prístupe a druhý je o azylovom paličku, čiže e, je to spojenie obidvoch návrhov. Keď si prečítate dôvodovú správu tohto návrhu, v bode 7 sa hovorí o tom, ktorý článok prichádza z ktorého konkrétneho predchádzajúceho veľkého, veľkého prepracovaného znenia a kde je tá nová oblasť. Čiže to taký prehľad, ktorý vám ľahšie umožní čítať a dozvedieť sa, čo je nové a čo je prezaté z ktorého návrhu. A v, tak v návrhu z roku 2009 aj tento nový návrh umožňuje orgánom činným trestom konaní požiadať, overiť e, otlačky prstov e, odobraté na mieste trestného činu s tými, ktoré sú v databáze, ale len za prísne popísaných okolností a podmienok. E, viete, že komisárka Malstremová nezdôrazňuje alebo nepre, v podstate nehovorí o tom, že bezpečnosť je dôležitejšia ako ochrana osobných údajov a v žiadnom prípade to nejde o to, aby sme išli proti žiadateľom o azyl alebo migrantov. Čiže ten návrh v tomto ohľade je naozaj veľmi dobre vyvážený. Prečo teda komisia navrhuje poskytnúť prístup do Eurodaku orgánom činným v trestnom konaní? Odpoveď je jednoduchá. Jednoducho preto, aby sme vyplnili tú medzeru, ktorá tam teraz existuje. A uvediem konkrétny príklad e, takejto medzery. Momentálne, ak policia hľadá vraha, môže overiť svoju vlastnú databázu, môže overiť databázu identity, databázu iných členských štátov, môže overiť e, databázu vízového informačného systému tých tretích, občanov tretich krajín, ktorí požiadali o víza, ale jednoducho nemôže overiť databázu Eurodaku. A preto hovorím, že vlastne len zaplňame tú medzeru. A tým ne, e, škodíme skupine, ktorá je už zraniteľná. Jednoducho chceme len zabezpečiť, aby sme použili všetky možnosti, ktoré sú, môžu byť v dispozícii, preto aby sme zabránili závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Jedná sa iba o tieto dve oblasti. A jak som povedal, komisia si uvedomuje, že na plní túto medzeru. Uvedomuje si zároveň, že Eurodac je veľmi citlivá otázka, že to musí byť vyvážené, na druhej strane musia byť záruky, ktoré zabrania nadmernému alebo zneužívaniu používania tejto databázy. Uvediem konkrétne príklady takýchto záruk. Poprvé, návrh má, obsahuje základ subsidiarity. To znamená, Eurodac je nástrojom e, poslednej možnosti. Do Eurodacu sa môže kontrolovať iba vtedy, ak ostatných databáz s kontrolou databázami nie sú žiadne konkrétne výsledky. To znamená, že členské štáty skôr ako sa obrátia na Eurodac, musia overiť vlastné databázy e, otlačkou prstov, potom musia porovnať databázy otlačkov prstov s inými členskými štátmi a len ak výsledkom týchto procesov je nulový výsledok, potom sa môžu obrátiť na Eurodac a požiadať o prístup z pohľadu orgánov činy v trestnom konaní. Druhá záruka. E, môže sa to spraviť iba pre závažnú trestnú činnosť a terorizmus, tak ako je to zadefinované v rámci rozhodnutí Rady o boji proti e, terorizmu a v rámci Európskeho zatýkacieho rozkazu. Jasne tu uvádzame, že systematické kontroly sa jednoducho nemôžu robiť a takisto jasne hovoríme o tom, že kontroly otlačkou prstov pre iné trestné činy sa nemôžu robiť. Je to dôležitá záruka. Tretia vec. Uplatňujeme e, E, základ hit no hit, to znamená záznam alebo nie záznam. To znamená, iba v tom prípade, ak sú tu evidované záznamy o žiadateľoch o azyl. Nie sú tu žiadne nové možnosti pre prístup alebo pre ďalšie spracovanie ďalších osobných informácií po tom, čo sa nájde záznam v databáze. Inými slovami, len ak sa nájde otlačok prstov na mieste trestného činu a ten sa nájde aj v Eurodaku, až potom môžu členské štáty žiadať o ďalšie informácie. A posledný bod v návrhu sa hovorí o tom, že žiadne údaje nebudú zdieľané s tretimi krajinami. To znamená, výmena údajov ostane v rámci Európskej únie. Pán predseda, dovolte na záver povedať, že komisia je presvedčená o tom, že rokovania prebehnú rýchlo v rámci otázky Eurodaku tak ako je to v rámci spoločného európskeho azylového systému, je to veľmi dôležité. My dúfame, že ten náš návrh o prístupe orgánov trestných, činných v trestnom konaní je vyvážený, vyplňa medzeru a na druhej strane prináša dôležité a nutné záruky. Ja poviem to len stručne. Subsidiarita, obmedzenie závažnú trestnú činnosť, terorizmus, základ hit, no hit a žiadne zdieľanie informácií s tretimi krajinami. Eurodák je jednoznačne súčasťou azylového balíka, o ktorom sa rokuje a spoločným cieľom je dosiahnuť politickú dohodu o celom balíku do konca tohto roka. A preto dúfam, že diskusie pokročia vpred ehm, alebo pri rokovaní o tomto návrhu budete toto všetko mať na pamäti. Bolo by veľmi nešťastným riešením, ak by sme nestihli tú lehotu do konca tohto roku a nemali spoločný azylový systém, systém len preto, že sa nedohodneme na tom po jednom e, návrhu Eurodaku. Počas cyperského predsedníctva e, komisia zohráva, bude naďalej zohrávať svoju úlohu e, a bude pripomínať rade, nakoľko dôležité E, sú všetky záruky, a ktoré sú pritomné v tomto návrhu a ponúkame parlamentu dobrú a plodnú spoluprácu s cieľom e, dosiahnuť dobrú európsku azylovú politiku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Teraz má slovo cyperské cyperské predsedníctvo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme vám srdečne za to, že môžeme predstaviť naše stanovisko. Ako e, povedal zástupca komisie, návrh e, nariadenia, o ktorom tu dnes diskutujeme, je návrh, e, ktorý sa už dlho očakáva zo strany členských štátov. Je to veľmi dôležitý text, pre e, úplné vytvorenie spoločného európskeho azylového systému, ale my to považujeme za jednu z našich priorit. Ja by som vám chcel e, predstaviť to, ako prebiehajú rokovania o tomto návrhu. Návrh e, sa prerokoval dvakrát na pracovnej skupine a teraz bude tretie zasadnutie príslušnej pracovnej skupiny. Bude to vo štvrtok popoludní tento týždeň. A ambíciou predsedníctva je, aby sme rokovania ukončili v rade čím skôr. Aby sme mohli začať rokovania s Európskym parlamentom a aby trialog mohol začať už niekedy na budúci mesiac. To samozrejme bude závisieť aj od priebehu diskusí v parlamente. Pre predsedníctvo a členské štáty bol e, tento návrh nariadenia veľmi dôležitý. Myslíme si, že e, e, nástroj, ktorý sme mali k dispozícii doteraz, bol veľmi užitočný pre vytváranie, vytváranie nášho spoločného systému. A veríme, že v budúcnosti spolu so zmenami, ktoré navrhuje komisia, bude aj naďalej užitočným nástrojom. Ako sme už počuli, roz, rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a tiež pokiaľ ide o vymáhanie práva, najmä ak sa zabezpečí to, aby neboli ohrozené práva, oporčené práva žiadateľov o azyl. O tom informovala komisia, podmienky sú nastavené veľmi jasne a členské štáty ich musia dodržiavať. A my e, nepochybujeme o tom, že to tak bude. Dúfame teda, že diskusia v rade bude ukončená už v priebehu septembra a tešíme sa na spoluprácu s parlamentom pri vytváraní nášho spoločného stanoviska. Dúfam, že sa to udeje včas, aby sme stihli časovú lehotu, teda do konca roku 2012, aby sme dokázali implementovať spoločný európsky adezelový systém. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani spravodajkyňa pani Makovej a potom dostanú slovo členovia výboru. Pani Makovej, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Som rada, že vás opäť všetkých vidím. Návrh predstavila veľmi dobre komisia. A chcem teda povedať iba to, že vítam tento návrh a som rada, že máme tento prístup hit, eh, no hit pri vymáhaní práva. Čakali sme na to eh, rok a budeme sa snažiť, aby sme sa poponáhľali a ukončili túto správu. Všetky záruky eh, sú v texte vložené a už minulý rok sme hovorili o tom, že tu je ten postup najprv národná databáza a potom ďalšia úroveň a až potom je možné pristúpiť do databázy e, Eurodac. A tam je tiež potrebné prejsť rôzne preverenia. E, teda tu sa hovorí o určených úradoch, e, potom overovací úrad, E, ktorý hovorí, či sú splnené podmienky na prístup do Eurodaku, potom je, je národný prístupový bod a až potom Eurodak. Takže je tu dosť e, veľa zábezpiek. A ešte e, zopakujem to, čo hovorím vždy ako spravodajkyňa. Hovoríme o vymáhaní práva, law enforcement, ale v skutočnosti tu nejde o E, vymáhaní práva. Tu ide o tom, aby sme mohli zaslať požiadavku do Eurodaku a aby sme dostali odpoveď. E, teda tu nejde o to, aby sme mohli si prezerať túto databázu. Tu ide len o to, aby sme dostali odpoveď na konkrétnu požiadavku. Mám otázku na komisiu. Nemôžete pristupovať do Eurodac databázy ako členský štát, ak nesplníte prímske rozhodnutie. Teda najprv sa musí implementovať prímske rozhodnutie, a, ale čo s krajinami, ktoré len čiastočne splňajú prímske rozhodnutie? Aj, dostanú aj tieto štáty prístup do Eurodac? No a potom, pokiaľ ide o dátumy, 10. október je dátum na e, predstavenie e, e, návrhu správy a 18. október je termín na podávanie pozmaňovacích návrhov. A samozrejme, tieňové, tieňové sa stretnú a orientačné hlasovanie by mohlo byť v Libe 28. novembra. Ďakujem. Ďakujem pani Makovej. A teraz e, dostanú slovo ostatní členovia. Pani Guillaume, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som chcela ospravedlniť pána Dvarského, ktorý sa mal vyjadriť a požiadam, aby som to spravila na miesto neho. Takže len Krátučko, komisia pripomenula dlhú cestu, ktorú prešiel tento text e, za posledné roky. A takisto pripomenula mm, správne aj to, že táto problematika by mala byť vnímaná v rámci všeobecného kontextu azylového balíka, ako jedna z vecí v rámci diskusie. Teda ide o to, aby sa pokročilo v diskusiách o všetkých textoch, ktoré sú v rámci azylového balíka. A preto si myslím, že je dobre upresniť a vyjadriť jednoznačnosť, ktorá súvisí s Eurodakom a preto si dovolím položiť viacero otázok komisii eh, na túto tému jadro správy, jadro tej problematiky. Chápeme, tu je to otázka prístupu orgánov činných v trestnom konaní do, k údajom. E, databázy samozrejme Eurodac sa vytvoril preto, aby sa určilo, ktorý členský štát je kompetentný riešiť otázku žiadateľov o azyl. Čiže ten rozsah pôsobnosti sa zásadným spôsobom tu mení. Eh, vyjadrili ste viacero upresnení, čo sa týka tých zábezpek a bola by som rada, ak by ste sa vrátili k týmto zábezpekám, ktoré sú v návrhu na to, aby, ak je teda potrebné mať jasné prepojenie, aby boli jednoznačne stanovené medzi žiadateľom o azyl a uh, potenciálnym páchateľom trestnej činnosti. Čiže aké zábezpeky navrhuje komisia na túto tému? Takisto ste hovorili o tom, že Eurodac bol veľkým úspechom európskym. Áno, určite tieto údaje v databáze sú veľmi, veľmi užitočné a osvedčil sa ako efektívny nástroj, ale určite dobre spra- spracovanie tých údajov, povaha samotných údajov, jeho spolahlivosť bola niekoľkokrát spochybnená, bolo to aj výsledkom uznesení politických inštitúcií, mimochodom Francúzsko sa vyjadrilo k tejto téme. A teda predsa je tu otázka spolahlivosti údajov. Eurodac roku. Sú tu určité povinnosti ohľadom ochrany údajov, na úrovni kontroly a ochrany údajov. Nie je tu strach z toho, že e, sú v podstate tie, tie veci, ktoré sú v Eurodaku, že je to predčasné a že sa dá prístup k týmto údajom e, Viem si predstaviť, že prístup k údajom, predovšetkým ak nie sú spolahlivé, áno, vychádzame z toho, že niektoré z nich nie sú spolahlivé. Potom, aké záruky sú tu preto, aby sa neohrozil žiadateľ o azyl, ak nie je komunikácia s krajinou pôvodu. Nie, bolo, nejde tu skôr o to, všeobecnejšie povedané, že ak dáme prístup orgánom, represívnym zložkám, že sa tu vyvolá určitý chaos medzi E, žiadateľmi o azyl a trestnou činnosťou. To je akási ďalšia stigmatizácia žiadateľov o azyl v kontexte, ktorý všetci vieme, že je veľmi napätý vo viacerých európskych krajinách, veľmi citlivý. A na záver uh, hovorili ste aj o otázke typu trestnej činnosti, ktorý sa tu bude týkať Eh, to znamená, iba v ktorých prípadoch budú tieto údaje k dispozícii. Chcem, by ste sa vrátili k tejto téme, pretože ste hovorili o rámcovom rozhodnutí, o európskom zatýkacom rozkaze, kde rozsah pôsobnosti je povedzme príliš široký. Mohli by ste nám tu ešte dať nejaké doplňujúce informácie. A na záver, eh, je tu problém, mám problém s vetou, ktorá je použitá, kde sa hovorí o tom, že Europol môže konzultovať s cieľom robiť špecifickú analýzu uh, alebo špecifickú analýzu strategického charakteru. A tu by som bola rada, aby ste mi upresnili presne, čo sa touto citovanou vetou myslí. Ďakujem. Ďakujem, pani Giom. A teraz má slovo pani Latford. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Som rada, že sme sa opäť stretli. Všetkých vás zdravím. Uh, Zdá sa, že časť budovy má nejaké problémy a to sme už raz zažili tu na. Ale nebudem hovoriť o tom, že by sme sa mali teraz presťahovať do Štrasburgu. Myslím si, že tu nejde o to, že komisia prichádza s týmto návrhom preto, aby vyplnila nejakú medzeru. Ja si myslím, že tu ide o záujem niektorých členských štátov, aby dosiahli svoje vo vlasti azylových opatrení. A uvidíme, čo nám ponúknú na oplátku. poviem to, čo som vždy zastávala. Mne vadí e, tento prístup e, v rámci trestného konania k tejto databázi. E, tí, ktorí vyrokovali toto nariadenie, tu je treba rozlišovať, či niekto prichádza ako, ako turista alebo ako žiadateľ o azyl Takže ja si myslím, že tu bude istá stigmatizácia e, žiadateľov o azyl ako skupiny. To sa určite stane. E, prirodzene e, podporujem tie dôkladné zábezpeky, ktoré sú vložené do textu a vítam tie hrubé rysy návrhu komisie, lebo urobili dobrú prácu, pokiaľ ide o tie záruky. Ale nemôže to byť vždy posledná možnosť. Keď e, všetky e, možnosti e, pri vyšetrovaní zlo, trestného činu zlyhali, až potom sa príde do, tohto, do tej databázy Vieme, že to vystaví žiateľov azyl e, riziku. A rada sa môže spolahnúť na parlament a viem, že e, pani Makovej bude podporovať tieto silné zabezpeky. Ale nepríliš ma ubezpečuje, keď sa hovorí to, e, keď sa spomína prímske rozhodnutie. Myslím, že keď sa pozrieme na ten text, že Členské štáty musia najprv prehľadať e, databázy otázku poslov iných členských e, štátov podľa e, rozhodnutia PRIM. Nehovorí sa tam všetkých členských štátov. A spomínam si na diskusiu rady v júli, kde komisia hovorila s dôrazom o tom, že členský štát predpokladá, že, e, že e, členský štát, ktorý má spojenie v rámci prúmského rozhodnutia len s jedným ďalším členským štátom, môže túto možnosť využiť. Takže ako to bude vyzerať s implementáciou prúmského rozhodnutia? Rozhodujúce musí byť plná implementácia prún európskeho rozhodnutia pre všetky členské štáty, ktoré budú chcieť pristupovať do databázy Eurodac. Musím pripustiť, že toto ma prekvapilo, keď komisia e, toto umožnila. Takže my musíme sprísniť e, e, text v tomto bode. A tiež ma neuspokojili vyjadrenia niektorých členských štátov v tejto diskusii na úrovni rady, kde e, sa e, uvažuje o tom, že by sa to využívalo aj pri riešení nelegálnej migrácie, lebo to je naozaj pokušenie. A samozrejme musíme zachovať princíp nevyhnutnosti a proporcionality. Teda vždy si musíme položiť otázku, či je e, nevyhnutné a primerané, aby sme e, používali tieto údaje. A pokiaľ ide o určené úrady, ten zoznam úradov v členských štátoch, e, ktoré sú zverejnené vo vestníku, tak to tam chýba, chýba to v návrhu Eurodac. Zdá sa, že sú tu niektoré členské štáty, ktoré e, hovoria o verifikačnom úrade. Je to, je to nevehnutné, potrebujeme nejaký centrálny prístupový bod aby to slúžilo ako možnosť preverenia, aby sa tu nedostávali k slovu nejaké inštikty niektorých policajných úradov. A otázka je, že či Europol by tu nemohol vstúpiť do hry. Nepáči sa mi tiež e, ten argument, že Europol by mal ísť cez národné prístupové body a nemal by mať svoj e, priamy prístupový bod. To, to čiž postradá akúkoľvek logiku. Myslím, že tam to bolo skôr napojené na tú verifikáciu. A ešte rýchle prejdem niektoré ďalšie poznámky, lebo inak ma pán predseda zastaví. Ďalšou vecou je povinnosť najprv preveriť národnú databázu, databázu členských e, štátov a podľa prínskeho rozhodnutia. Ale e, to je zaujímavé, pretože toto predchádza, pokiaľ ide datovanie e, prínskému rozhodnutiu. A myslím, že to sú všetky moje predbežné poznámky, ale myslím, že som povedala dosť, že nie som príliš nadšená týmto návrhom. Samozrejme, uznávam, že je to potrebné pre vyšetrovanie trestných činov, ale tie podmienky musia byť veľmi, veľmi prísne. A často, často vidím, že niektoré členské štáty sú príliš gavalierské, pokiaľ ide o ochranu práv. Ďakujem. A teraz má slovo pán Albrecht. Ďakujem, pán predseda. A, a ja chcem vyjadriť radosť nad tým, že sme sa opäť stretli. Hovoríme o téme, o ktorej sme už hovorili viackrát. A na začiatok chcem predniesť poznámku, ktorá sa už viackrát opakovala že totiž predbiehame niektoré veci. Totiž prístup k databázam, ktoré majú slúžiť a boli zriadené na iné účely, otvárame pre obrany činné v trestnom konaní. Bez toho, aby sme zabezpečili minimálne štandardy bezpečnosti pri nakladaní s týmito údajmi. Pokiaľ ide o reformu ochrany osobných údajov, teda príslušná smernica o spolupráci v justičnej oblasti. Členské štáty to blokujú a ja to pokladám za neprimerané, keď Európsky parlament ustupuje v tejto veci a povie, je dôležité mať prístup k týmto údajom bez toho, aby žiadal, že musia existovať spoločné minimálne štandardy E, systém Eurodac bol zavedený na identifikáciu žiadateľov o azyl. A to bolo odôvodnené a bolo to správne politické rozhodnutie. Ale ja považujem za neprimerané a, a, a za cynické z môjho pohľadu, ako keď sa chováme tak, že prístup k týmto údajom zo strany trestných orgánov e, e, je v súvise s nejakým jednotným e, azylovým systémom v Európe. Tu proste ide o rozšírenie pôvodného zámeru, bez toho, aby existovalo zjednotenie azylového systému. A podľa mňa, ako parlament by sme tu mali byť zdržanlivejší. Mali by sme jasne povedať, že e, prímske rozhodnutia a ďalšie databázy poskytujú dostatočné množstvo údajov. Pre mňa je dôležité zodpovedať otázku, prečo je nevyhnuté e, umožňovať tento prístup, aj keď je to len v tom režime hit no hit. A potom ďalšia vec. Nejde tu len o to, aby sme udržali niektoré štátoprávne štandardy, napríklad prístup e, k údajom pre iné účely v článku 6. Takže verifikačný úrad alebo orgán je to nejaký justičný úrad, ktorý má sudcovskú právomoc a rozhoduje o tom, či sa zachovali postupy. Tu sa hovorí o nejakom neznámom, presne nepomenovanom úrade, ktorý bude príslušný na to, aby preveroval, či všetko sa udialo v zmysle nariadenia. To musí byť jasnejšie povedané. Z nášho pohľadu e, je tento návrh nevyzretý a presahuje e, mieru toho, čo je nevyhnutné. Thank you. Now... Ďakujem a teraz prosím pána Kiklopa. E, keď som si e, vypočul Lady Lapfordovú, tak som zaváhal, či mám vôbec vstupovať do tejto časti budovy, lebo hrozí, že možno spadne a ja by som určite na to doplatil. Určite by som bol na tom práv, správnom mieste aj v prípade, že by stratil, spadla strecha v Štrásburgu a to by vlastne pre mojich kolegov eh, bolo príležitosťou presunúť svoje záujmy iným smerom, ale jednoducho mám troška, nie, nie som paranoik, ale mám, som trošku nervózny, pretože chcem povedať najmä toto. Veľmi vítam tie všeobecné princípy, ktoré za tým stoja a je dobré mať akúsi predstavu, eh, ktorá je jednoducho rozumná z hľadiska žiadateľov o azyl, ale použili sme slovo využívanie. Niektorí ľudia prosto by e, mohli takéto e, informácie využívať skutočne za určitým cieľom bez ohľadu na všetky tie zábezpeky a to by nemuselo byť dobré pre utečencov, ale e, ak sa s tým bude zaoberať, zaobchádzať vhodným spôsobom, tak sa dá zabrániť e, využívaniu takýchto informácií na e, trestné účely a dá sa e, vlastne zabrániť zneužívaniu nevinných ľudí, aby kryli v podstate niektoré závažné trestné činy. Samozrejme potrebujeme v tejto oblasti spoluprácu v priebehu rokov som čoraz viac sklamaný tým, ako sa nám nedarí spolupracovať, dokonca aj vtedy, keď máme príslušné opatrenia na to, aby sme takú spoluprácu stimulovali, dokonca aj vtedy, keď členské štáty konkrétne e, žiadajú e, o isté informácie, Mm, hovorím napríklad o týmoch pre spoločné vyšetrovanie, za ktoré ja som kedysi bol zodpovedný a my sme skutočne mali veľké problémy s nadviazaním spolupráce s e, orgánmi činnými v trestnom konaní. A keď neexistuje vhodná spolupráca a vhodné zábezpeky, tak riskujeme, že sa informácie budú zneužívať. Pán Albrecht sa e, k tomu vyjadril. Je, dôležité, je to dôležité myslím, že by sme, pán predseda, mali e, dôkladne zvážiť tie zábezpeky a vypracovať ďalšie záruky, e, aby ten systém fungoval a tak, aby to členské štáty používali pozitívnym spôsobom a konštruktívnym spôsobom, tak, aby to neohrozovalo práva a, bezpečnosti bezpečnosť jednotlivcov, pre ktorých to vlastne je určené. Ďakujem vám. a teraz prosím pána Janga. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať eh, v prvom rade, že veľmi súhlasím s tým, čo povedala pani Guillaumeová, pani Latfordová o možnom stigmatizovaní a tom efekte stigmatizovania, ak sa tieto informácie sprístupnia orgánom činným v trestnom konaní. To bola vždy vlastne pozícia mojej skupiny lebo bohužiaľ aj v Holandsku, v mojej krajine, je príliš veľa ľudí, e, ktorí stigmatizujú žiadateľov o azyl a to každý deň. Jednoducho my odmietame takýto postoj. No a po druhé, e, komisia ako taká vo svojom úvode pripúšťa, že je to určité obmedzenie ľudských práv a že je potrebné preukázať, že takéto ľudské práva, že existuje nutná potreba obmedziť tieto práva. Keď hovoríme o tých okolnostiach, je pre mňa veľmi ťažké predstaviť si situáciu, kde by skutočne jestvovala absolútna potreba, aby k tomu mali prístup k týmto informáciám e, orgány činné v trestnom konaní. Lebo najskôr takéto odtlačky musíte mať, aby ste ich potom mohli porovnávať. To znamená, niekoho predvediete pred súd, odobrediete mu odtlačky prstov, potom by tá osoba opäť musela asi uísť eh, alebo niečo podobného a požiadať o azylum v inej krajine, azyl v inej krajine. Ja neviem, eh, koľko takýchto zločincov eh, sa správa týmto spôsobom, ale Nemyslím si, že keby som ja bol terorista, že by som utekal z jedného členského štátu, aby som žiadal o azyl v inom členskom štáte. To si jednoducho neviem dosť dobre predstaviť. A <clears throat> preto by sme mali posúdiť vplyv takýchto konkrétnych e, situácií, aby sme posúdili potrebu celého riešenia. Musíme sa teda veľmi dôkladne zamerať aj na tie dezignované e, orgány, ktoré sú tu opísané zatiaľ nejasne. A v článku 20, ktorý je zásadný a veľmi dôležitý, lebo vlastne sa tam hovorí o prístupe k Eurodaku, ten je zle napísaný v oceku 1a, kde sa hovorí, že je to potrebné pre účely vyšetrovania teroristických e, zločinov a podobne tak tu nemáme tú spojku a. Takže sa tu hovorí vlastne o samostatnom cieli a vo všeobecnosti môže e, teda e, to byť e, tak, že to bude zamerané na konkrétneho človeka a Musíme ale jednoducho definovať konkrétne e, príklady a prípady a to musíme urobiť veľmi dôkladne, takže treba sa zamerať na to, ako je e, tento odsek formulovaný. A moja skupina by skutočne dala podporu tomuto návrhu len vo veľmi úzkom vymedzenom počte prípadov. Ďakujem a prosím pána Bramsa. Ehm, je to zvláštne, ale tentokrát skutočne súhlasím s komisiou. Nie je to bežná situácia. Ide tu teda o to, či eh, orgány činné v trestnom konaní pre účely vyšetrovania môžu mať prístup a môžu mať prístup k Eurodaku a k databáze ehm, eh, odtlačkov. A to sa mi javí ako celkom rozumné, keď ide o odhaľovanie závažných trestných činov. Orgány činné e, v trestnom konaní e, by nemali právo preskúmavať celé, celú tú databázu, ale len tie odtlačky, ktoré už členské štáty majú k dispozícii. A e, tu sa hovorí o tom, že by to mohlo stigmatizovať žiadateľov o azyl. Ale ak e, budeme mať databázy e, plné odtlačkov prstov iných skupín, napríklad členov parlamentu, poslancov parlamentu, asi by nikto e, nenamietal proti tomu, keby sa vyvinula snaha na porovnávanie takýchto odtlačkov v určitých situáciách. Ja by som nemal nič proti e, tomu, aby sa odtlačkami prstov identifikovali migranti aj v prípade, keď nejde o trestné činy. Väčšina ľudí, ktorí prichádzajú ilegálne do Európskej únie, nemajú, nie, sú zdokum, nie je zdokumentovaná. Um, to znamená, nemajú dokumenty pri vstupe a e, odtlačky prstov, ak by mohli identifikovať ich pôvod, boli by užitočné. Ďakujem. A teraz, e, keď, kým ešte dáme slovo e, spravodajkyni pani Makovej, tak chcem povedať, že je tu pán Hastings, ktorý zastupuje Úrad pre ochranu údajov a pre dohľad nad ochranou údajov a mm, určite si so záujmom vypočujeme, čo nám on môže povedať o tejto téme. To znamená, kým dáme slovo pani Makovej, e, tak si vypočujeme jeho e, o pol e, šiestej. Máme naplánované hlasovanie, treba to mať na mysli, lebo máme ešte niekoľko ďalších bodov na prediskutovanie. Kým teda budeme hlasovať, pán Hastings, prosím, ďakujem, pán predseda. V tomto prípade budem veľmi stručný pretože v priebehu tohto týždňa, pravdepodobne v stredu, vydám stanovisko eh, s niektorými veľmi užitočnými eh, postrehmi. Nebude úplne pozitívne toto stanovisko eh, a preto bude určite vhodnou, eh, hodným námetom na zamyslenie v prípade niektorých skupín a dúfam, že takisto vylepší tento návrh. Takže tým v podstate môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ďakujem pánu Hestixovi a teraz prosím pani Makovej. Ďakujem aj mňa. Tiež ja by som si vypoč- chcel vypočuť odpoveď komisie na moju otázku. Komisia eh, Pán Oil si to e, zaznamenal, tie konkrétne body, o ktorých sa hovorilo. Takže kým dáme opäť slovo pani Makovej, vypočujeme si odpovede komisie. Much, were... I... Ďakujem, pán predseda. Bolo otázok bolo veľa, takže sa pokúsim len telegraficky ich pokryť ale pokiaľ možno čo najobsiahlejšie, pokiaľ ide o prímske rozhodnutie a to, koľko štátov ho ratifikovalo k e, júnu tohto roka, 10 členských štátov ratifikovalo toto rozhodnutie, to znamená týkajúce sa používania odtlačkov prstov a očakávame optimisticky, že v nadchádzajúcich mesiacoch toto, tento počet významne narastie a pokiaľ ide o e, e, vyjadrenie pani Latvorcovej, je pravda, že ratifikácia sa musí vykonať ako taká, ale e, je pre, z hľadiska Eurodaku je dostatočné, že sa vytvorilo akési spojenie s tým konkrétnym členským štátom a potom k ďalším otázkam, jednak týkajúcim sa k práva Europolu na prístup k tejto databáze máme za to, že je to oprávnené, aby Europol mal prístup k tejto databáze, lebo zohráva dôležitú rolu v, vo vyšetrovaní trestných činov v jednom alebo viacerých členských štátoch a tým pádom teda vlastne pracuje alebo dáva do, dovedná informácie z rôznych členských štátov a tým, že teda môže porovnávať eh, informácie z rôznych členských eh, štátov, mm, vytvára teda eh, predpoklady preto, aby vlastne identifikoval aj doposiaľ neidentifikované obete trestných činov a pokiaľ ide o ďalšiu otázku, v článku 2G, ktorý sa týka terorizmu, sa o tom hovorí. Tam je odkaz na rámcové rozhodnutie z roku 2002 Rady a to sa týka, to, pokiaľ ide o závažné trestné činy, tam e, o tom hovorí článok 2K, 2K o európskom zatýkacom rozkaze. Takže odkazujem na tieto nariadenia a rozhodnutia. A teraz ešte chcem povedať e, jednu vec. E, o tom hovorila pani Guillaumeová, ale aj pán Albrecht. Týkalo sa to stigmatizácie žiadateľov o azyl. Nazdávam sa, že e, musíme politicky posadiť veci do určitého kontextu. My sme vytvorili rôzne zábezpeky a hovorili sme zatiaľ len, a podotýkam len o boji proti terorizmu a, pro, a o boji proti závažnej trestnej činnosti a vraždám. Myslím, že je vo verejnom záujme, aby sme um, vyplnili tú medzeru, ktorá sa vyskytla a to tak, že orgány činné v trestnom konaní budú mať možnosť na prístup k týmto databázam len v prípade týchto hrdelných zločinov aby teda mohli e, identifikovať podozrivých. A z tohto hľadiska ten systém hodnotíme veľmi vysoko a podľa mňa nedochádza k žiadnej stigmatizácii žiadateľov o azyl, e, pokiaľ sa aplikuje ten systém hit, no hit pretože e, tam ide len o tie odtlačky, ktoré sa našli na mieste činu a odoslali do Eurodatu, Eurodaku a nie sú tam ďalšie údaje, žiadne mená, žiadne odkazy na žiadateľov o azyl. A ak len príde k tomu, že skutočne sa zhodujú tie otlačky e, s tými otlačkami, ktoré sa našli napríklad na mieste nejakého závažného trestného činu, to znamená, ak nastala zhoda, tak potom, potom E, sa musí ďalej zdôvodniť, prečo chce členský štát, alebo prečo požaduje členský štát ďalšie detaily e, o danej situácii a potom príde k ďalšej výmane, výmene informácií. Takže ak toto e, ak teda boj proti terorizmu a závažným členským činom vidíme v tomto kontexte, tak si myslím, že to je veľmi vyvážený návrh. pani barónka ludfordová I think on Baroness Latford... I... Pani baronka Latfordová, Myslím, že tej som odpovedal na väčšinu otázok. Povedali ste, že tie zabezpeky vždy musí, zabezpekou musí byť aj to, že je to vždy len v podstate ako konečné možné riešenie, to je v našom návrhu, potom ten určený orgán, to je e, ako to zverejnené v úradnom vesniku, tam vás môžem odkázať na článok 43 odsek 4, kde sa jasne hovorí o tom, že členské štáty musia oznámiť stanovený orgán na komisiu a potom to bude zverejnené v úradnom vesniku. Takže toto je ten postup. Páno, poprosím vás, aby ste to urychlili, pretože musíme dodržať e, naše lehoty časové. E, ešte máme ďalšie dva body predtým, ako budeme hlasovať. Ďakujem. Myslím, že už som skoro na všetko zareagovalo. Príme som hovoril. Čo sa týka článku 20, tu sa hovorilo o tom, že áno, ďalšie podmienky v článku 20 sú akumulatívne. Je tam A medzi nimi, čiže všetky podmienky, všetky predpoklady musia byť splnené. A to je asi všetko z mojej strany, pán predseda. Ospravedlňujem sa, ak som nezareagoval na jednu či dve otázky. Ďakujem pekne, pani Makovej, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pochopila som, že musím hovoriť veľmi krátko. Prediskutovala som s kolegami o všetkých obavách, o zábezpekách. Som presvedčená o tom, že komisia naozaj tam dala všetky možné zábezpeky, ktoré môžeme mať. Ale ak sú ešte nejaké ďalšie, ktoré navrhujú kolegovia radia, o nich budem diskutovať. Áno, áno, je to naozaj posledné útočisko. Najprv máme národné databázy, všetky ostatné databázy a ak nenájdeme žiadnu zhodu, až potom sa obratíme, nie my, ale orgány činné v trestnom konaní sa obratia na databázu Eurodaku. Uviedli ste príklad a ja ktorý podľa mňa nesedí. Ja by som chcela uviesť príklad použitia. Máte trestný čin, bol spáchaný trestný čin, e, teda buď je závažný trestný čin, tak ako je to v Európskom zatýkacom rozkaze, alebo tak ako je to v smernici o boji proti terorizmu. Čiže máte trestný čin, e, získate otlačky prstov, nemáte osobu, neviete, máte len otlačky prstov, overíte to s národnou databázou, overíte to v našich databázach ostatných a použijete prim a ak všetky odpovede sú záporné, potom požiadate Eurodac zašlete vaše otlačky do Eurodaku a pýtate sa, či našu zho- nájdu zhodu alebo nie. Nedostanete späť odpoveď s menom. E, je tu v podstate otázka reciprocity. Mimochodom, doteraz to robia členské štáty tak či onak. Ide len o ušetrenie času. A aby sme sa opýtali o takú dobre, ktorý členský štát to má. Miesto toho, aby ste sa pýtali 27 členských štátov, tak ako je tomu teraz. Čiže o to tu ide. Máte uh, trestný čin. A miesto činu nájdete otlačky prstov, nemáte ich vo vašej databáze. Takže ešte raz, čo sa týka tých zábezpiek, rada ochotne uvítam návrhy kolegov, spravodajcov. Ďakujem pekne. Ďakujem, ďakujem pekne pani Makovej. To asi stačí na teraz. Môžeme postúpiť ďalej na ďalší bod. Či tak, aby sme čo najskôr prebrali všetko, čo máme na programe. Ďakujem kolegom za zaujímavú diskusiu. Prechádzame na ďalší bod, ktorý súvisí so Schengenom. Bod číslo 6. Migrácia z Schengenského informačného systému SIS-1 do Schengenského informačného systému druhej generácie SIS-2. Je to prepracované znenie. E, našim spravodajcom je pán Coelho, Carlos Coelho, ktorý nám predstaví túto tému a potom si vypočujeme prezentáciu návrhu komisie. 5 minút máte toto na pamäti, pretože mali by sme naozaj brať na vedomie, že na 5.30 máme naplánované hlasovanie, takže potom, čo si vypočujeme komisiu, navrhujem, aby sme si aj vypočuli pána Hastinsa, ktorý už je medzi nami v mene orgánu dohľadu. A potom dáme slovo inštitúciám, ktoré sú tu zastúpené, to znamená komisia a predsedníctvo, potom čo si vypočujeme pána Koja. Takže najprv dostáva slovo komisia na prezentáciu. Predpokladám, že komisiu zastupuje pán Čiderach, pokiaľ viem. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa len veľmi stručne. Dúfam, že mi na to bude stačiť menej ako 5 minút. Takže stručne povedané, cieľom tohto prepracovaného znenia, cieľ je jasný. Pre všetkým chceme dať právnu istotu a predvídateľnosť procesu migrácie. Prečo teraz a nie už v roku 2008, keď sme mali prvý právny text pre migráciu schválený? pretože v tom čase ten technický kontext toho procesu nebol jasný. Je to niečo, čo do roku 2008 až do roku 2011 sa vyvíjalo, ako náhle sa ten technický proces objasnil aj za pomoci odborníkov z členských štátov a ako náhle eh, bol tento proces zrejmý, bolo jasné, v akom postupe budú členské štáty prechádzať na SIS-2. Bolo jasné, že potrebujeme zvýšiť právnu istotu celého procesu a zabezpečiť, aby tie členské štáty, ktoré prvé prešli na SIS-2, mali právny základ na to, aby mohli spracovávať údaje v SIS-2, ktoré sú v systéme. Prepačte, pán Tudorách, poprosím vás Tí, ktorí sedíte vzadu a vyprávate sa, poprosím vás, aby ste buď odišli, alebo teda, aby tu bolo ticho, aby sme všetci počuli. Pán Tudorách, nech sa páči, môžete pokračovať. Takže, ako som povedal, prvým cieľom bolo pridať e, právnu istotu do systému, do procesu, pardon, a som presvedčený o tom, že e, ten text, ktorý predkladáme, to umožňuje a takisto sa zdá, že sme sa dohodli s členskými štátmi na technickej a právnej úrovni, že tomu tak je. Druhým cieľom tohto návrhu bolo pridať možnosť zabezpečenia finančnej podpory určitých migračných aktivít členských štátov, vediac o tom, že napríklad použitie EDF, aj keď sa prvom rozsahu používa. Sú tam určité prvky, ktoré sa nemohli predpokladať, keď sa pripravovali ročné plány pre EBF na úrovni členských štátov a preto sme chceli dať možnosť tým členským štátom, aby mali prístup k rozpočtovom riadku SIS-2 na financovanie tých činností, ktoré súvisia s migráciou DAIT. Vediať samozrejme, že to je posledná, fáz, posledná fáza procesu skôr ako vstup SIS-2 do živého fungovania a bolo by škoda, ak by vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov členské štáty nemohli mať prístup k tejto činnosti v rámci SIS-2. Veľmi stručne som predstavil ciele tohto návrhu a chcel by som teda veľmi stručne predstaviť aj aktuálnu situáciu ohľadom SIS-2. Je to veľmi relevantné v kontexte tohto textu. Je dôležité všimnúť si aj to, že momentálne sme vo finálnej fáze testovania SIS-2 Posledný rok sa stále hovorilo o testovaní SIS-2 a teraz môžem povedať, že tento rok v máji úspešne sme prešli milníkom 2. Ako viete, bola to jedna z podmienok, ktorý stanovila Rada a členské štáty preto, aby sa pokročilo zo systémového súčasnej technickej konfigurácii. E, ten milník 2 sme spravili, výsledky boli vynikajúce, konkrétnejšie sa o tom dočítate vo verejnej správe, 6-mešačnej správe, ktorú komisia už pripravila, čo skoro dá k dispozícii aj parlamentu Takisto sme aj vo finálnej fáze celkových testov. To sú tie testy, konkrétne testy, kde všetky členské štáty sa zúčastňujú. Bude to koniec testovania si z dvojky. To znamená, že potom automaticky prejdeme na fázu migrácie dát, čo je posledná fáza pred sfunkčením systému. E v reálnom čase. E, vieme, že je potrebné veľmi rýchlo zrealizovať tento návrh, pretože potrebujeme mať právny základ na to, aby sme mohli pokročiť e, k tejto migračnej fáze. Ďakujem pekne, ďakujem pekne komisii a teraz dostáva slovo pán Hastings. Pán Hastings, e, stanovisko k tomuto návrhu. Ďakujem pekne. E, v priebehu tohto roku roka bude množstvo dôležitých príležitostí prediskutovať ochranu úsobných údajov. O tom som presvedčený dnes. E, by som však rád hovoril o konkrétnych aspektoch. Hovorili sme o Rodaku a teraz hovoríme o migrácii na systém SIS-2, čo je ďalší príklad. Je to kľúčový proces, je dôležitý a je to veľmi zložitá operácia a má určitý určité, prináša so sebou určité špecifické rizika. E, čo sa týka návrhu komisie, také hlavné smerovanie. Poviem to jasne. Vítam tento návrh, je to určité zlepšenie, vítam pre všetkým to, že sa tu objasne uplatniteľnosť nariadenia SIS-2 od prvej migrácie postupne pre členské štáty. Ale teraz konkrétne rizika. Podľa nás je tu takých 5 vecí, ktoré neboli úplne objasnené. A tým vysvetľujem aj preto, že začiatkom júla som vydal zásadné stanovisko, na ktoré sa budem odvolávať. Teraz ho len zhrniem. Tá prvá vec sa týka rozsahu migrácie. Mala byť, by byť jednoznačne jasná. A vôbec nám nie je jednoznačne jasná. To znamená, ktoré kategórie dát budú migrované a ktoré nebudú. A ak Migrácia si vyžiada aj určitú transformáciu údajov, ich načítanie z, z, z jednotky do SIS-2, čo sa potom stane s tými údajmi, ktoré nebudú migrované do SIS-2 tie, ktoré nebudú v SIS-2. Čo sa stane s tými záznammi a čo sa stane s tými dátami, ktoré migrovali do SIS-2, ale zároveň ostanú aj v technickom vybavení SIS-1. A to sú veci, ktoré si potrebné objasniť. Potom otázka mechanizmov odovzdávania dohľadu zo spoločného ohľadu orgánu dohľadu pre kooperovaný, koordinovaný dohľad. Tu by sa to malo objasniť. Keďže sa jedná o veľmi komplexnú operáciu, bolo by rozumné mať veľmi dobrú úzkú spoluprácu od samého začiatku celého procesu v tomto kontexte. By som vás chcel informovať o tom, že máme v úmysle spraviť hĺbkový bezpečnostný audit tejto jednotky, ako aj, pres, pres, ako aj e, kontrolu plánov zabezpečenia kontinuitu, kontinuity fungovania, tak ako sa to predpokladá. Tretia otázka sú to činnosti spracovania. Tie by mali byť správne zaregistrované. Článku 15 sa opakuje to, že bežné procesy je potrebné registrovať, ale tu hovoríme o tej operácii migrácie, ktorá je riskantná. Aj tu potrebujeme niekde registrovať. Bod 4. Úloha kritérií úspešnosti a ako merať, či to bolo úspešné alebo nie. Podľa našej analýzy e, sme tam našli určitú, určitý nedostatok a je tu obrovský priestor pre hodnotenie a v podstate také nejasnosť. Čiže na záver by som povedať toľko, že tieto kritéria musia byť jasne špecifikované. Je to veľmi relevantné, pretože tu je taký scenár, že by tá migrácia neúspela a potom je tu plán B. A nemali by sme sa v podstate dostať do takej situácie, že uprostred operácie nebude v tom jasno. A na záver hodnotenie rizika a ustanovenia o bezpečnosti by mali byť vylepšené. Požiadavky hodnotenia rizika a plán na riešenie identifikovaných rizik. Také niečo potrebujeme a myslím si, že komisia potrebuje zadefinovať svoju politiku bezpečnosti pre SIS dva, skôr ako začne migrácia. Nemalo by to ostať otvorené, nedoriešené. Tieto veci, o ktorých som hovoril, o nich e, dopodrobná píšeme v našom stanovisku a sú súčasťou úspechu, ktorý očakávame. Jednoducho si podľa mňa nemôžeme dovoliť, aby táto zásadná operácia bola nedoriešená, nedotiahnutá a preto navrhujem, aby parlament využil všetky priestory a možnosti, ktoré má na to, aby buď tie veci sa objasnili v texte, alebo aby boli prijaté iné opatrenia, ktoré pomôžu riešiť tieto otázky. Uvedomujem si, že veľké prepracovanie má svoje obmedzenia, e, ale Takisto je to ešte veľmi dôležité na to, aby sme to dotiahli naozaj do konca a úspešne. Ďakujem veľmi pekne, pán Hastings, za vaše stanovisko. Chcem sa spýtať, či cyperské predsedníctvo chce prehovoriť, prvo ako prehovorí spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Prajem vám všetkým príjemné dopoludne. Tento návrh naredenia o prechode z 2001-2002 bol predložený členským štátom v máji 2012 a e, predsedníctvo pracuje s členskými štátmi a komisiou, aby sa stabilizoval e, text, text návrhu, aby sme zohľadnili názor členských štátov a vrátane Spojeného kráľovstva a Írska a tiež uplatnili požiadavky, ktoré boli definované v technických odborných skupinách. Návrh sa prediskutoval na rôznych úrovniach v Rade a bolo možné dosiahnuť zhodu na texte, ktorý je teraz pripravený na schváľovanie. Cyperské predsedníctvo si uvedomuje kľúčový význam tohto právneho nástroja pre systém SIS-2 a e, príslušne tomu pracuje aj na dosiahnutí úspechu. E, závisíme samozrejme na spolupráci Európskeho parlamentu, aby sme dosiahli ukončenie procesu. A teraz očakávame teda stanovisko Európskeho parlamentu. Teraz pán Klejo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som na úvod poďakovať komisii za e, tú spoluprácu na vypracovaní návrhu a takisto chcem poďakovať e, Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov spolu, za spoluprácu na e, tomto návrhu. V každom prípade chcem poblahoželať komisii k tým informáciám, ktoré nám prináša, lebo určite budeme mať teraz konečne už nejaký systém, informačný systém druhej generácie. A tie výsledky testov boli pozitívne a zdá sa, že už v januári sa ten systém môže vlastne spustiť a SIS-2 SIS už bude vlastne plne funkčný od apríla. To sú pre nás veľmi dobré správy. Dobré správy pre parlament, ktorý za toto riešenie bojoval. Ja som veľmi spokojný pre tri dôvody. Poprvé, ako sme vždy zdôrazňovali, znamená to posilnenie bezpečnosti európskych občanov, lebo SIS-2 je podstatne lepší než SIS-1. Po druhé, pretože sa tu vlastne e, na, posúva na vyššiu úroveň ochrana dát. Znamená to, že to, čo sa kedysi riešilo na medzivládnej úrovni, sa vlastne presunulo na únijnú úroveň a o to nám vždy išlo. A to práve vďaka tomuto informačnému systému, ktorý sme vytvorili. Takže eh, to hodnotenie samozrejme a to, čo sme si vypočuli, eh, je v zásade pozitívne. Eh, zlepšuje to reguláciu migračných tokov. A ako povedala komisia aj pán Hastings, um, ten právny rámec SIS-2 bude uh, začne platiť uh, hneď v tom prvom štáte, ktorý uh, tento systém zavedie. A to vytvorí väčšiu právnu jasnosť, istotu a zabráni tomu, aby sa členské štáty ocitli v situácii, kedy musia pokrývať ďalšie náklady. A v prípade potreby členské štáty dostanú aj finančnú podporu, aby, v, ak to bude skutočne nutné, mohli e, e, zatiesť ten e, systém včas. Chcem teda požiadať všetkých kolegov, aby pracovali čo najrýchlejšie tak, aby sa ten legislatívny rámec dopracoval tak, aby členské štáty mohli včas požiadať o prípadné finančné príspevky. Opäť parlament, Európsky parlament eh, prišiel s ďalším dôkazom svojej schopnosti eh, rozhodovať rýchlo. To znamená, že komisia sa nemôže stiažovať na nedostatok našej solidarity alebo eh, postup, ktorý by spomaloval e, celý proces. Samozrejme, v takýchto dôležitých otázkach nie je prípustné, aby parlament mal len nejakú poradnú úlohu a nemohol prvo rozhodovať ako, ako e, právo platne zainteresovaná strana. Ak e, komisia má dôveru v to, že ten systém skutočne bude funkčný od apríla 2012 a zdá sa, že komisia o tom nepochybuje, tak my nemáme žiadny problém s tým, aby sme do toho príslušného zákona e, dali dátum, e, akože to nají, neskôršie dátum, e, jún 2013. Ide samozrejme o to, aby sa posilnila ochrana údajov a E, e, jednotlivcov, tak ako o tom hovoril pán Hastings. To je zatiaľ všetko, pán predseda. Ďakujem vám, pán Kueľu. E, ďakujem vám za informáciu. A ďakujeme všetkým. A teraz pani Latford. Ďakujem, pán predseda. Chcem si len hovoriť jednu vec pretože predsedníctvo sa to dotklo, ale jasne to nevyjadrilo. Ja tomu rozumiem tak, že rada a sú tam výhrady, ale zo strany komisie ale to, a, a, a právnej služby rady a, a pán Coelho e, hovorí, že to je, že to je v poriadku je ochotná rozdeliť návrh na dva. Jeden bude riešiť aspekt Spojeného kráľovstva a predpokladám, že Írska, teda že sa budú podielať a druhý návrh sa bude týkať e, e, členov, ktorí sú mimo Schengenu. Je to tak? A hovorili ste všeobecne o nejakých opatreniach, e, ktoré by sa týkali tej situácie Írska a Spojeného kráľovstva, ale ja nie som si istá, či to naozaj, e, či, či sa tu myslí o rozdelení tohto právneho nástroja. Ja by som samozrejme za ideálne považoval, keby Spojené kráľovstvo bolo súčasťou Schengenu a nemuseli sme to takto rozdielovať, ale zatiaľ Spojené kráľovstvo stále je na E, zozname mojich prianí v tejto téme. To je všetko z vašej strany, pani Latford? Áno, ďakujem. Teraz má slovo pán, pani Keller. Ďakujem. Ďakujem aj pánovi Kolejovi. Zelený, tieňová spravodajkoňa je pani Tanoka, ospravedlňuje sa, ona si myslí, že my budeme podporovať vaše stanovisko. A myslím si, že rada by mala zohľadniť témy, ktoré aj pán Hastings spomenul. To sú veľmi dôležité veci a dúfame, že keď sa to splní, tak táto nekonečná sága skončí. Ďakujem, pani Keller. A myslím, že pani Latforda, Latford eh, vyslovila otázku adresovanú cyperskému predsedníctvu. Prajte si odpovedať, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že bude lepšie, keď komisia eh, podá vysvetlenie, pokiaľ ide o rozdelenie týchto dokumentov. Komisia, nech sa páči, pán predseda. Ďakujem nechcem zase e, odohrať to preč. My sme nepožiadali o to rozdelenie, ale odpovedie áno, e, jedná sa tu o rozdelenie. Pán Guillaume? Pani Guillaume, chcete odpovedať? E, kolegovia ma žiadali, aby som len kratučko položila jednu otázku. Kolega je momentálne na inom výbore ako spravodajca, takže chcela by som len získať informácie o situácii Rumúnska a Bulharska, prečo to v návrhu nebolo uvedené, než, nebolo to tam špecifikované, to by potrebovalo vedieť. Ďakujem pekne. Pán predseda, komisia by sa chcela vyjadriť uh, k tej otázke Bulharsko-Rumunsko. Nech sa páči komisia. Áno, treba najprv vyjasniť po politickej stránke pristúpenie Bulharska a Rumunska. A samozrejme, my máme na mysli aj ostatné členské štáty, ktoré sa neskôr pridajú politicky, samozrejme aj právo a technicky odborne sa to musí tom preskúmať. Musia teda plniť e, podmienky a samozrejme budú pripravené po odbornej stránke, keď sa splnia aj politické eh, podmienky. Pán Koelio, pán predseda, chcem eh, počiaknúť to, čo povedala komisia na odrázku pani Latford, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo. Spojené kráľovstvo bude súčasťou SAS-2, pokiaľ ide o výstražný systém. Eh, pokiaľ ide o ich úroveň e, účastí. Pokiaľ ide o návrhy, tieňovým spravodajcom tento týždeň odošlem svoje pozmeňovacie návrhy, aby sme dospeli k zhode medzi tieňovými a aby sme zohľadnili najväčšiu časť návrhov, aby sme to mohli dostať na program na budúci týždeň. Ďakujem. Takže toto je všetko, pokiaľ o diskusiu a to nám umožňuje, aby sme stanovili termín e, na pozmeňovacie návrhy. To je nasledujúce zasadnutie Libe a to je 19. 20. september a samozrejme vtedy bude predložený aj návrh správy. Ďakujem a prejdeme k ďalšiemu bodu. Prv ako prejdeme k hlasovaniu to hlasovanie teda hovoríme o bode 7 e, a to je Eurosur, e, teda Európsky systém dozoru nad hranicami. E, pán Mulder je spravodajca. A najprv predstavenie na správy, potom komisia a predsedníctvo budú mať príležitosť a potom samozrejme členovia výboru. Pán Mulder, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Už e, dávnejšie som sa vyjadril, pokiaľ ide o, o návrh komisie. Ja osobne nie som e, veľmi na strane tohto návrhu. E, potrebujeme lepšiu ochranu vonkajších hraníc a, a ide o to, že tu bude vlastne v každej krajine koordinačné centrum, ktoré bude podávať správy a kontaktovať e, Frontex. To by sme mohli podporiť, ale chcem predložiť niekoľko dôrazov. Tá prvá vec, ktorá mi robí obavy, to je situácia v stredozemí. Ľudia na malých člnoch e, tam prichádzajú a ako keby nikto nebol za to zodpovedný. My musíme predchádzať týmto tragédiám. A preto som predložil niekoľko návrhov, ktoré by e, Eurosur vylepšili. Poprvé, nemyslím si, že je dostatočné, aby sme sa pozerali len na naše vonkajšie hranice. Musíme vedieť, čo sa deje v krajinách za hranicou Európskej únie. To tiež má význam, aby sme e, si všímali tieto e, vonkajšie hranice. Vo väčšine krajín má Európska služba pre vonkajšiu činnosť svoje zastúpenie a e, potrebujeme posilniť spoluprácu s týmito delegáciami a Eurosur by nemal dostávať informácie len z národných koordinačných centier, ale aj od osôb, ktoré sú v delegáciách SVČ, e, kdekoľvek to bude. Po druhé, navrhujem užšiu spoluprácu s existujúcimi európskymi agentúrami, teda námorná bezpečnosť, rybolov a tiež satelitné centrum, ktoré je v Madride. Tieto nám môžu pomôcť zbierať informácie o utečencoch na vonkajších hraniciach Európskej únie. A navrhujem teda, aby prispel, prispievali informáciami do centra Eurosur. Takže ide o lepšie využívanie existujúcich zariadení, ktoré Európska únia má, aby sme mali lepší informačný systém a lepšie informácie na, o situácii na našich vonkajších hraniciach. A tiež som navrhol, a to bolo na vyslovenú žiadosť e, krajín, aby sa mohli zapojiť aj Spojené kráľovstvo a Írsko napriek tomu, že nie sú súčasťou šengenského systému. Predsa vyjadrili e, e, prianie na istej úrovni spolupracovať. To musíme uvítať. Ochrana údajov je samozrejme veľmi dôležitá téma a obvykle záruky sa tu vzťahujú, ale navrhujem ďalšie záruky znemožňujúcu zneužitie, teda zhromažené informácie sa nesmú v žiadnom prípade posúvať tretím krajinám. Teda je to vnútorná záležitosť Európskej únie. A návrh Eurosur sa týka len vonkajších, činnosť, eh, vonkajších hraníc eh, Európskej únie, ale my máme ďalšie prístupové body a to sú napríklad letiská. A myslím, že zatiaľ ešte nedosiel čas, aby sme to zahrnuli do tohto návrhu. Ale ak krajiny chcú postupovať ďalej, tak by mali mať možnosť eh, to uplatniť aj na týchto prístupových bodoch. A k tomu smeruje aj ďalší z mojich návrhov. To sú moje poznámky e, k návrhu komisie, pán predseda. OK, thank you. Áno, ďakujem. Vypočujeme si teda komisiu, pán Oliver Seifert. E, máte slovo. Ďakujem. Dobré popoludne, dámy a páni. Komisia veľmi víta e, návrh eh, hm, správy o Eurosure eh, pre jasnosť eh, a dobrú štruktúru. Chcem len uviesť tri krátke príklady. V prvom rade jednak je jeho cieľom, jasným cieľom v podstate zameranie sa Eh, aj na zlepšenie životných podmienok migrantov na vonkajších hraniciach eh, Európskej únie. Nejde len o to, aby sa im zabránilo vstúpiť do Európskej únie. Toto sú jasné ciele Eurosuru. Pán Mulder povedal, že tie malé lode sú skutočne veľkým problémom a na tom práve teraz pracujeme. Je veľmi ťažké takéto loďky identifikovať, eh, ale a bojovať proti tomuto spôsobu migrácie, ale musíme sa snažiť znížiť aspoň úmrtnosť. A pán Mulder hovorí takisto o jednoznačnosti e, v článku 12a, pokiaľ ide o ochranu údajov. A tam sa stanovuje, v akých výnimočných prípadoch sa údaje môžu vymieňať za veľmi striktných právnych podmienok. E, z pohľadu komisie výmena osobných údajov nie je cieľom v rámci Eurosuru, ale, ako som povedal, objasňuje to v tomto prípade, ten návrh Európskeho parlamentu objasňuje, aké by mali byť vlastne tie výnimky. No a napokon návrh správy obsahuje jasnú víziu ďalších krokov tým, že odkazuje na, odsek, na článok 20 odsek 3 Um, o ktorom sa tu už hovorilo uh, v strednodobej a dlhodobej perspektíve by sa tieto hraničné, um, ten hraničný dohľad mohol plne integrovať do Eurosuru. Ďakujem vám. Pani Ksenia Gorgiadiu alebo pán Konstantinos Konstantinides, prosím, máte slovo. Dobré popoludne, pán predseda. Predsedníctvo by chcelo v prvom rade spravodajcovi poďakovať za návrh správy a chceme povedať, že vytvorenie Eurosúru do 1. oktobra 2013 je naďalej veľmi dôležitou prioritou cyperského predsedníctva. Potom, ak ako sa o tom vyjadrila aj e, Európska rada v júni 2011. Na základe dosiahnutého pokroku pod, e, v, v rámci dánskeho predsedníctva e, chce cyperské predsedníctvo naďalej pokračovať v rokovaniach o tejto otázke a na nadchádzajúcom pracovnom e, zasadnutí e, pracovnej skupiny sa o tom bude hovoriť asi naposledy a potom by sme to chceli posunúť na vyššiu politickú úroveň, rovinu a to v nasledujúcich niekoľkých týždňoch rokovania e, s Európskym parlamentom týkajúce sa eh, prvého čítania eh, eh, doho- textu dohody by mohli začať ešte do konca jora, roka. Správa pána Muldera je veľmi dobrým základom pre ďalšiu prácu a tešíme sa aj na ďalšie pozmenujúce a doplňujúce návrhy, ktoré budú v rámci návrhu správy predložené. Predsedníctvo chce poďakovať pánu Mulderovi za spoluprácu a dúfame, že to umožní dosiahnutie uspokojivej dohody medzi radou a parlamentom. Ďakujem. Tu za predsedníckým stolom sme e, e, registrovali niekoľko zvyhnutých rúk. Pán Sutil sa hlási ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Ja tu teda budem hovoriť za EPP a aj za tieňového spravodajcu pána Šedu. Chcem poďakovať za túto správu, my ju vítame a je v súlade s stanoviskom, ktoré prijal ktoré sme prijali a preto to podporujeme, súhlasíme aj s tým, že cieľ Eurosúru by mal zahrňať aj záchranu životov konkrétne najmä e, v oblasti Stredomoria a príslušných oblastiach. Posilnenie externých hraníc e, jednoducho takisto znamená aj posilnenie ochrany životov, lebo to znamená vlastne lepšie monitorovanie našich externých hraníc a, a to je vlastne jediný spôsob, ktorým môžeme zabezpečiť aj záchranu životov. A preto je Eurosur pre, Eurosur pre nás určitou zárokou, zárukou, že e, v tejto oblasti Stredomoria alebo iných e, námorných oblastiach, e, morských oblastiach nebude prichádzať k stratám životov. EPP teda na to bude klásť dôraz a to takisto aj na silnejšiu spoluprácu s tretími krajinami. To to je niečo, čo by sa malo ešte ďalej posilniť a je to v súlade s, so stanoviskom pána Muldera. Eurosúr, aby fungoval efektívnejšie, takisto potrebuje aj to, aby sa doň istým praktickým a konkrétnym spôsobom začlenili a zapojili aj tretie krajiny. To bude predmetom našich pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. No a pokiaľ ide o e, hranice, ochranu hraníc, chcem tu niečo, chcem tu položiť určitú otázku. No, pán Mulder hovoril o otázke začlenenia prechodov, hraničných prechodov a um, letísk. Hovoril o tom, že by toto nastalo neskôr. A chcel by som sa spýtať, či by sa toto týkalo aj námorných oblastí, lebo my sme presvedčení, že tieto oblasti by mali byť začlenené i hneď a tým nemám na mysli len tie oblasti, ktoré spadajú do kompetencií konkrétnych členských štátov, ale aj tie námorné oblasti, ktoré presahujú a ktoré sú mimo kompetencií um, alebo právomocí členských štátov, aj tie by mali byť zahrnuté do Eurosuru, pokiaľ ide o dohľad. A to by som teda chcel uh, mať jasnejšie a požiadať o to pána Muldera. Ďakujem. A, e, ďakujem vám, pán predseda, že ste mi opäť um, udelili slovo a prepáčte, že sa znova vraciam k problémom spojeného e, kráľovstva. E, nie je to žiadnym náznakom nejakej výnimočnosti alebo snahy o výnimočnosť z našej strany. Na rozdiel od komisie som veľmi potešená tým, že rada a aj pán Mulder, môj kolega, ako stravodajca parlamentu navrhujú, že by mali byť ustanovenia na zač- zapojenie Spojeného kráľovstva, aspoň do určitej miery. Ja dokonale chápem eh, tie argumenty, ktoré s týmto súvisia, ale Spojené kráľovstvo má eh, veľkú schopnosť dohľadu nad námornými oblastiami, a to treba uznať, je schopné identifikovať e, lode a plavidlá v problémoch a e, spustiť záchranné akcie. Ehm, a ten text rady a text, ktorý navrhuje pán e, Mulder, by toto mohli odzrkadľovať. Dúfam, že sa mi podarí ehm, presvedčiť pána Muldera, aby sa pozitívne pozeral na návrh rady, že by mala existovať možnosť nielen bilaterálnych a multilaterálnych dohôd medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom na jednej strane a iným, jedným alebo viacerými členskými štátmi na strane druhej. Ale rada ide ďalej. Hovorí o tom, že v rámci takýchto multilaterálnych dohôd by mohli byť zahrnuté aj tretie susedné krajiny. Spojené kráľovstvo by teda bolo zapojené do spolupráce s členskými štátmi aj s nečlenskými štátmi. Ako Buzutil, pán Buzutil už povedal, je tu potreba eh, väčšej hm, spolupráce medzi susednými krajinami ak sa vytvoria regionálne siete, ktoré budú zahrňať členské aj nečlenské štáty, bolo by asi trocha čudné, keby sa do toho nemohlo zapojiť aj Spojené kráľovstvo. To znamená, že by Spojené kráľovstvo spolupracovalo len s členskými štátmi Európskej únie a nespolupracovalo s tretími krajinami. A preto ja predložím pozmenujúci a doplňujúci návrh, a v tom zmysle, aby ten text parlamentu e, odzrkadloval e, túto otázku a to, čo sa hovorí teda v texte e, rady. Ja budem aj súkromne sa, pokú, sa, budem sa aj súkromne snažiť lobovať u pána Muldera, aby sa na to pozrel aj z tohto hľadiska. Ide tu o tú praktickú stránku. Nejde o to uspokojiť nejaké želania Spojeného kráľovstva. Je to praktická stránka, ktorú nemožno ignorovať. To znamená umožniť ďalšiu účasť e, v prípadných regionálnych sieťach, e, ktoré e, zahrňajú aj tretie krajiny. Ďakujem vám. Paul Keller. Thank you very much. On behalf of the Greens, I would also like... Ďakujem. E, chcem pánu Mulderovi veľmi poďakovať a poblahoželať mu za ten text a takisto aj za záujem o celú tému a takisto aj otázku ochrany e, údajov. E, ochrana údajov si zaslúžila svoj vlastný článok napríklad v tom texte a my to podporujeme. Hovorili ste aj o otázke zodpovednosti Um, záchranných akcií na mori a podobne. A vieme všetci, že uh, zistiť, že má, nejak, má nejaké pravidlo problém je jedna vec, ale aj efektívne mu pomôcť už je druhá vec. Pokiaľ ide o ochranu údajov, možno ešte predložíme pár um, nábrhov, napríklad uh, na vytvorenie akejsi knihy záznamov o výmene informácií v rámci Európskej únie a ešte sa trocha zamýšľame nad spoluprácou s tretími krajinami, aby som sa na toto chcela spýtať komisie. Prečo si myslíte, že je potrebné vymieňať si osobné údaje s tretími krajinami? Sme trochu zmetení touto potrebou výmeny osobných údajov ktoré sa väčšinou ani nezbierajú, ale keď už sa zbierajú, prečo by sa teda mali vymieňať e, s tretími krajinami? To by ste nám mohli trocha objasniť. Ďalšia otázka je, kto bude mať prístup k údajom Eurosuru? Europol, iné agentúry, je tu nejaký zoznam alebo jednoducho e, presne stanovený zoznam takýchto inštitúcií pri poslednej výmene názorov na túto tému sme si povedali, že technológie nemusia byť vždy až tak úplne e, efektívne a nie sú nakoniec ani cieľom samé o sebe. Mm, a hovorili sme aj o tom, že to môže byť, môže, že to môže byť e, finančne náročné. Jedna nemecká nadácia, mám tu ten materiál, ktorý vypracovali, sa zameriava na otázku nákladov a vyplýva z toho, že komisia možno podceňuje niektoré z týchto nákladov. E, ten e, návrh komisie samozrejme ráta s pomerne veľkými nákladmi, napríklad, že národné e, koordinačné centra budú stáť 99,6 miliónov eur potom ďalšie náklady sa na e, roky 2011 až 2013 odhadujú na 5 miliónov, potom e, ďalšie náklady na e, Fond pre bezpečnosť od roku 2014 do 2020. Dostávame sa tým k sume 127 tisíc miliónov. Potom máme tu Frontex a tu sa odhaduje, že tá cena bude 129 miliónov, 20 miliónov e, v, v rokoch 2011 až 2013 a potom 130 miliónov na e, fond e, pre vnútornú bezpečnosť na roky 2014 až 2020. Tým sa dostávame, dostávame na sumu 152 152 miliónov eur. Ďalej 29,6 milióna, to je ďalšia suma e, na Fond pre vnútornú e, bezpečnosť. A potom ešte tu máme výskumné a vývojové projekty v rokoch 2000 e, v rokoch 2010 až 2012 a takisto aj náklady v rámci realizácie e, programu Horizon 2020 a ešte bezpečnostný rozpočet, takže sa dostávame k 350 miliónom eur a to už je podstatne vyššia suma. A podľa tej štúdie, o ktorej sme hovorili, e, e, teda tu vyvstáva ten rozpor medzi tým, čo hovorí e, komisia, e, ktorá hovorí o 5, 50 5, približne 55 miliónoch a štúdia hovorí o 98 miliónoch a takisto aj náklady na zapojenie tretích krajín e, treba brať do úvahy. Takže celkovo, a hoci to je veľa čísel, ale ja vám to môžem rozoslať. Je to teda nezávislá štúdia, tak máme tu od, od, e, odhad e, komisie 338,7 a odhad tejto nezávislej e, inštitúcie 873,7 miliónov. Takže takto to vyzerá. Ja som si tú štúdiu prečítala, zdala sa mi celkom presvedčivá. Mali by sme to teda brať do úvahy. 873,7 eh, miliónov eur, to znamená skoro 900 miliónov eh, eur, je pomerne veľká suma. Takže celkovo povedané, ďakujem pánu Mulderovi za veľmi dobrú správu Určite predložíme ešte nejaké pozmenujúce návrhy, ale tá, a to sa bude týkať otázky e, nákladov. A ešte sa chcem spýtať teda opäť, prečo je potrebná výmena osobných údajov s tretími krajinami? Pán Kolino, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel povedať, že reakcia na pána Moldera je v súlade s hodnotami, na ktorých stavia to, o čom teraz hovoríme. Avšak, ako už povedali predrečníci, musíme spraviť analýzu nákladov a výnosov. A prínosov, pardon. Mám dve pripomienky a zo pár otázok. Pozmenujúci návrh 13 a 15 textu. V 13. sa hovorí o tom, že všetky členské štáty, že to týka všetkých členských štátov, bez ohľadu na to, či e, majú vonkajšie e, pozemné alebo námorné hranice. A to je veľmi užitočný pozmeňujúci návrh a to správne. Avšak v každom prípade musí byť zosúladený s pozmeňujúcim návrhom 17, ktorý hovorí o koordinačných centrách a stanovuje konkrétne e, kompetencie overovania. Myslím si, Žak, že tu je určitý nesúlad a že sa to jednoducho nebude dať e, zrealizovať. Takže aj komisia, aj e, spravodajca by sa mali na to pozrieť a zosúľadiť. Cieľom Eurosuru je posilniť kontroly na hraniciach, na vonkajších hraniciach. To by mal byť ten prínos. Ochrana, rovnako ako aj ochrana žiadateľov o azyl, nie len tých, ktorí prichádza v oblasti Stravozemného mora. Avšak dohody medzi EU a tretimi krajinami e, tu by som chcel navaznúť pánovi Moldarovi, aby sa pozrel na takúto alternatívu. A pozmenujúci návrh 40 hovorí o ochrane životov migrantov a o bilaterálnych dohodách e, v rámci boja Eh, proti organizovanej trestnej činnosti, pro všetkým obchodovania eh, s ľuďmi. Pán Muldas povedal, že sa jedná o bilaterálne a multilaterálne dohody ako nástroje boja proti organizovanej trestnej činnosti. Ja si myslím, že je potrebné naozaj skvalitniť tieto veci, skvalitniť tieto dohody EÚ uzatvárajú dohody, ktorým by sa mali regulovať migračné toky. A o tom by to malo byť. Pán McIntyre, nech sa páči. Pani McIntyre, ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu pri príprave tejto správy. A myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že konkrétnym cieľom je zabezpečiť prevenciu tragických strát na životoch, ktorými sme boli svetkami v oblasti Strozemného mora. Mali by sme spraviť oveľa vec preto, aby sa to už neopakovalo. Ale takisto by som sa mu chcela veľmi pekne poďakovať za jeho dobrú spoluprácu na stretnutí tieňových spravodajcov a za zohľadnenie už teraz niektorých vecí, o ktorých sme hovorili. Konkrétna oblasť, ktorá zaujímala mňa, a je to v podstate prvá z troch vecí, o ktorej chcem hovoriť. Prvá vec, je to zapojenie Spojeného kráľovstva Írska. Naozaj by som chcela požiadať aj spravodajcu, aj komisiu, či by mohli nám trošku viac povedať o tom, ako presne alebo do akej miery si predstavujú možnú účasť Spojeného kráľovstva. E, myslím si, že už ako tu zaznelo, Spojené kráľovstvo má veľa čo ponúknuť v tejto oblasti a Spojené kráľovstvo chce pomôcť a chce sa zapojiť. A bola by škoda, ak by nemalo možnosť v maximálnej možnej miere sa podielať. Neviem, prečo ste sa rozhodli v článku 17 spraviť zmenu a nie v článku 18. E, neviem z akých dôvodov. A všeobecnejšie, ako si predstavujete účasť e, Spojeného kráľovstva Írska. Druhá vec v podstate je v podstate len moja obava, ktorú by som chcela spomenúť. Hovoril o tom už predrečník. E, je to obava, čo sa týka nákladov na tento systém. Tie technické výzvy sú obrovské. Technické výzvy e, toho, čo chceme dosiahnuť. A môžem povedať, že doteraz som sa nikdy nestretla s nejakým počítačovým systémom, ktorý by na diálku sa v podstate dostal potom do rozpočtu, ktorú navrhujú jednotlivé vlády. Takže naozaj to berem tak veľmi, veľmi opatrne, veľkou rezervou a chcela by som eh, si vypočuť uistenie od komisie, v tom, že naozaj môže podporiť rozpočet, ktorý sa tu predkladá. Chcela by som sa opýtať komisie, ako chcú zabezpečiť to, že tie náklady budeme mať pod kontrolou. Tretia oblasť, a opäť sa obraciam aj na spravodajcu, aj na komisiu, to sa týka článku 15 chcel by som vyjadriť obavu. Začíname tu zvažovať otázky národnej bezpečnosti, čo je samozrejme výločná právomoc členských štátov. A neviem, či návrh komisie nepredpisuje to, ako by členské štáty mali reagovať v prípade jednotlivých úrovní dopadov, tak ako to stanoví Frontex. Čiže mám tu určitú obavu, že to možno zachádza príliš ďaleko a že to zasahuje do otázok národnej bezpečnosti. To je moja obava, ktorú by som chcela vyjadriť, ale všeobecne podpora a vďaka pánovi Milderovi za odvedenú prácu. Pán Bronx, nech sa páči. Ďakujem pekne. Samozrejme potrebné prijať všetky kroky, preto aby sa zabránilo úmrtí migrantov eh, z toho zemnom mori na malých plavidlách a samozrejme v významnou mierou prispieme k tomu. Jednoducho e, žiadna umatnosť nemá byť považovaná za priateľnú a jednoducho záchrana ľudí, ktorí sú v nebezpečenstve alebo odmietnutie záchrany je nepriateľné. Avšak musíme zistiť, prečo títo ľudia sú ochotní riskovať svoje vlastné životy a životy svojich priateľov, dokonca svojich vlastných detí e, na takých nebezpečných plavbách. Dôvod je jasný. Ak E, sa vyhnú riziku utopenia, tak buď pristanú, alebo sú zachránení, tak dostanú buď azyl, alebo im bude odmietnutý a ostanú tak či onak tam, kde pristali. Povinnosť akceptovať nezákonných žiadateľov o azyl alebo e, osob, ktorí nezákonne vstúpili na územie. Tuto povinnosť si vytvorili ľudia, nie je to vyrité do kameňa a preto ľudia ich vymysleli, ľudia ich môžu zmeniť a odmietnutie takejto povinnosti by vlastne odstránilo stimul týchto migrantov, ktorí riskujú svoje vlastné životy aj iných a v konečnom dôsledku by to ukončilo takéto nebezpečné praktiky. Ďakujem pekne, pán Brox, ako ste si všimli, miestnosť sa začína naplňať, pretože sa blíži čas nástupu na plavidlo, obrazne povedané, 5.30, takže požiadam komisiu, aby zareagovala na otázky, ktoré tu zazneli. Teda dám slovo komisiu a potom ešte konečné slovo spravodajcovi, pánovi Mulderovi. Nech sa páči, komisia, máte slovo. Ďakujem pekne a ďakujem veľmi pekne za všetky zaujímavé pripomienky. Času je málo, takže budem hovoriť krátko, ale obávam sa, že sa mi nepodarí zareagovať na všetky otázky takto hneď napriamo. Pán Buzutil hovoril o e, spoločnej informácii e, o, na, na hraniciach v odseku 13 článku 11 sa konkrétne vylučuje možnosť mať kontrolu leteckých hraníc a kontrolu na hraničných prechodoch a zabraňujú sa tomu, aby takéto informácie boli zahrnuté do aktuálneho snímku, alebo teda informácií, spoločné informácie o situácii na hraniciach. To si tam zavádzajú členské štáty postupne, ak chcú výsledky informácií kontroly na hraničných prechodoch alebo kontroly leteckých hraníc. Čo sa týka spolupráce s tretimi krajinami, že táto by mala byť súčasťou spolupráce so Spojeným kráľovstvom a Zírskom. Komisia e, nemá nič proti tomu ako takému, ale otázkou jednoducho tu je to, že možno Spojené kráľovstvo by mohlo explicitnejšie povedať, čo má na mysli. Či teda má na mysli spoluprácu v Stredozemnom mori, napríklad momentálne pripra- e, pracujeme na e, sieti Stredozemného mora, ktorá sa nazýva Morský koník alebo či sa jedná o veci, ktoré sa dejú na území Spojeného kráľovstva alebo na ďalších územiach Spojeného kráľovstva. Nebudem zachádzať do detailov, pretože vieme, že to je veľmi, veľmi ťažká politická téma. A, a komisia by zašla v tejto veci ďalej. Podľa nás samozrejme my nespochybňujeme pridanú hodnotu, ktorý môže priniesť Spojené kráľovstvo, ale na druhej strane chceme mať zdlhavé politické diskusie, alebo chceme, aby Eurosur od oktobra 2013 bol sfunkčnený. Ďalšou otázkou je aj to, či Spojené kráľovstvo zamýšľa nad tým, že e, hovoríme o čom, čo sa deje na druhej strane Atlantiku. Nedostali sme jasnú odpoveď na túto otázku a možno tu by všetci mali vyložiť karty na stôl a potom uvidíme, čo politicky si Európsky parlament žiada a čo chce rada. Naozaj to nie je na komisii, aby sa zapájal do takýchto politických diskusí. Ďalej sa pokúsim naozaj len krátko. Áno, komisia prečítala si s veľkým záujmom správu Borderline dostala, tu komisia dostala tú správu od zelených. Je veľmi zaujímavé si prečítať, že e, tu je naozaj veľká snaha o pochopenie toho, o čom je Eurosur, o preskúmanie jednotlivých aspektov. Avšak komisia by ocenila, ak by autory tejto správy minimálne aspoň raz sa pokúsili spojiť sa s komisiou a objasniť viacero predpokladov, ktoré sú uvedené v správe, predovšetkým čo sa týka nákladov. Komisia musí povedať, že možno niektoré týchto predpokladov sú jednoducho mylné. Uvediem príklad. Viackrát sa tam extrapoluje za obdobie 10 rokov, náklady za 10 rokov a pritom sa nezohľadňuje to, čo spravila komisia vo svojom hodnotení finančných dopadov. Náklady na vytvorenie určitých tých možností, či už je to sieť alebo nejaký servis a potom náklady na udržiavanie či už tej takejto siete alebo e, servisu. Napríklad, keď hovoríme o komunikačnej siete Eurosu ako takej, keď sme hovorili s predstaviteľmi odvetvia, naozaj sme mali dosť nepr- nepríjemné skúsenosti. Predstavitelia odvetvia odhadovali, e, že len rozbehnutie tejto siete má hodnotu aspoň 10 miliónov eur. Frontexu sa to podarilo spraviť za 1,5 milióna eur, pretože my v podstate to nejdeme cez S-testa, ale ideme cez internet E, máme tam kódovanie, zabezpečené kódovanie hardveru aj softveru, čo umožňuje e, náklady 1,5 milióna za vytvorenie tejto siete a pripojenie s prvými šiestimi členskými štátmi a asi ďalšie 1,5 milióna eur bude stať pripojenie ďalších 12 členských štátov. To už teraz znamená, že náklady sú tu na, znižené na 3 milióny a je to oveľa menej ako v odhadoch, ktoré bolo spravené v hodnotení dopadov. Keď hovoríme o národných koordinačných centrách, áno, je pravdou, že odhadové náklady, ktoré spravila komisia, sú tu pomerne nízke. Ale my v nariadení Eurosur e, je záväzné iba tá jedna alternatíva, ktorá je najmenej záväzná. V hodnotení dopadov máme tri alternatívy a tu hovoríme, že nejdeme na command and control, ideme iba na úroveň koordinácie, nejdeme na úroveň kontroly na hraničných prechodov alebo kontrol leteckých hraníc zatiaľ. Zatiaľ hovoríme iba o, o kontrole námorných a pozemných hraníc a tým sa znižujú náklady. Zároveň však členské štáty majú nárok, môžu ísť ďalej do budúcna vo svojich úvahách a dať tam viac. Samozrejme, tým sa zvýšia náklady, ale e, je to len nepriamo prepojené na Eurosur. Mohol by som uviedo, uviesť ďalšie príklady, ale obávam sa, že to by trvalo príliš dlho, no komisia je viac ako ochotná e, prediskutovať veci do detajlov s každým, kto má záujem o aspekty nákladov. Poviem len toľko, že z toho, čo vieme doteraz, Myslíme si, nemôžeme nič slúbiť, ale zatiaľ to vyzerá tak, že náklady na Eurosur doteraz sú pod odhadovanými nákladmi, pod, pod úrovňou našich odhadov a Uh, boli sme na jednej strane dosť štedri, čo sa týka čiastok, ktoré by Frontex mal dostať. Takže nemáme tu až taký veľký problém, čo sa týka samotnej čiastky, ale máme problém s tým, uh, čo sa týka Frontexu odkiaľ prídu tieto peniaze. Ale to už je iná diskusia v každom prípade. No ešte prebieham ďalšie otázky, ktoré tu zazneli. Myslím si, že jedna z vecí, ktorá o ktorých hovoril pán poslanec Giacolino, bola otázka toho, či dohody s tretími krajinami, či by, ak som to správne pochopil, nie som si istý, ale teda či by tu malo byť iba jedna dohoda EU, štandardná EU dohoda, s týmito tretimi krajinami, alebo či by mala existovať možnosť um, celej škály bilaterálnych dohôd. Dôvod, pre ktorý komisia sa rozhodla pre druhú alternatívu, ukončím len vetu, uh, bola, bol taký, že viacero týchto dohod už existuje a nechceli sme jednoducho opäť musieť znova začínať všetky rokovania, ktoré môžu byť časovo náročné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne komisii za vysvetlenie. Pán eh, Mulder posledné vystúpenie. Poprosím vás, majte na pamäti čas, pretože je potrebné hlasovať. Pokúsim sa len veľmi kratučko. Myslím si, že všetci sa vyjadrili veľmi podporne. Ďakujem za to. Chcem veľmi stručne zareagovať na vyjadrenia e, obavy pána Bustely. Námorné a letecké veci môžu byť zahrnuté, ale nie sú povinné Eh, je to iba v prípade potreby, ale môžem sa na to ešte raz pozrieť. Čo sa týka toho, čo povedala Sára a jej obavy, eh, ja si nemyslím, že účasť Spojeného kráľovstva je vyberanie hrozienok z koláča. Ako náhle to prospešné pre všetkých, mali by sme maximálne možné miere spolupracovať. Čo sa týka presného textu, mám tu len text ohľadom výmeny informácií eh, ako náhle je to na vzájomný prospech oboch strán. Ak máte lepší text, budem len veľmi rád, keď mi ho poskytnete, môžeme o tom hovoriť. Pani Kellerová, ďakujem pekne za podporu. Čo sa týka konkrétnych čísel, musíme to overiť, pretože od samého začiatku som žiadal komisiu, či tie rozpočtové uh, ustanovenia sú dostatočné. Dostali sme vtedy odpoveď zatiaľ áno, ale nikto ešte nevie, ako dopadne nový viacročný finančný rámec, takže na to sa budem musieť ešte pozrieť, ale mám určité indicie o tom, že tie náklady by mohli byť vyššie ako sa očakávalo doteraz a musíme to ešte preskúmať. Pán Jakolino uh, hovoril, predložil svoj pozmenujúci návrh, pretože eh, to vychádza zo Schengenu. Schengen je pre všetky členské štáty bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú vonkašiu hranicu, takže malo by to tam byť uvedené od samého začiatku. Všetky výmeny informácií. Pani McIntyre, čo pre, ako presná povaha by mala byť spolupráca so Spojeným kráľovstvom, to vám nemôžem povedať. Otvoril som možnosť bilaterálnych dohôd a už akékoľvek podobe to bude, bude to závisieť od rokovania, ale možnosť tu je a je potrebné to prenegociovať, ako presne bude tá spolupráca vyzerať. Pán Bronx, áno, určite s ním súhlasím, prevencia je lepšia ako liečba a preto ak sa poz, ak zistuje, za akých dôvodov ľudia chcú, sú ochotní riskovať svoje životy. Práve preto som navrhol úzkú spoluprácu so všetkými susednými krajinami Európskej únie a navrhol som uh, aby na každej delegácii v týchto susedných krajín boli určité osoby zodpovedné za informovanie ešte v prvotných fázach o možných posunoch alebo presunoch migrantov, skôr, aby sme mohli konať skôr, ako bude príliš neskoro. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Moldar, ďakujem pekne aj za snahu zhrnúť. Uzavriem tým, že sa s vami podelím o nasledujúce oznámenie lehota na pozmeňujúce návrhy pondelok 17. september poludnie. Diskusia o pozmenujúcich návrhoch vo výbore LIBE sa predpokladá 10. a 11. októbra a orientačné hlasovanie by mohlo prebehnúť koncom novembra. Takže potom, čo sme si vypočuli tieto oznámenia, poďme na hlasovanie. Oznamujem vám takisto, že naplánovaný čas na hlasovanie, aspoň pre hlasovanie, ak sa nemýlim, je pol hodina. Takže poprosím vás, sústreďme sa pretože ešte stále máme ďalší bod, ktorý musíme prebrať na našom programe po tom, čo najbližšiu polhodinku budeme hlasovať. Takže poďme k hlasovaniu. Máme pred sebou, začneme s návrhom nariadenia Rady o jurisdikcii, rozhodnom práve a uznávaní a presadzovaní rozhodnutí v otázkach eh, režimov manžels, ma, majetkových pomerov manželov. Pani Evelyn Gebhardt, začneme s pozmenujúcimi návrhmi. Ak ste všetci pripravení, majme na pamäti, že máte elektronické karty. Všetko pripravené? Sme pripravení? Dobre, poďme na to. Pozmenujúci návrh 31. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 32 za, proti, zdržali sa, prijatý. 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. 8 za, proti, zdržali sa prijatí 9 za, proti, zdržali sa prijatí 10 za, proti, zdržali sa prijatí 33 za, proti, zdržali sa prijatí 11 za, proti, zdržali sa prijatí 12. Overujeme? Dobre, overujeme. Overujeme pozmeňujúci návrh 11. Elektronické hlasovanie teraz. Končí hlasovanie. 28 za, 18 proti, 1 sa zdržal, prijaté. Teraz prechádzame na pozmeňujúci návrh 12 za, proti, prijatý 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 34 za, proti, zdržali sa odmiet, zamietnutí. Takže 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 35 za, proti, nie, 35. Ešte stále. Dobre, 17 bol prijatý, áno, pardon. 18 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 19 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 20 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 21 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 36 za proti, zdržali sa. Myslím si, že prijatý vzhľadom na zdržanie sa. Eh, je tam viacej, ktorí sa zdržali viac ako proti, čiže prijatý. 22 za. Proti, zdržali sa prijatí. 37 za. Proti, zdržali sa prijatí. 23 za proti, zdržali sa prijatí 38 za, proti, zdržali sa, overme, overme, zdá sa, že je to roztretenie, takže overujeme 38, hlasujeme teraz. Koniec hlasovania. 22 proti, čo sa stalo? Už nič nevidím. Môžete nám to ukázať? Nie? Čo sa stalo? Opakujeme? Takže opakujeme, lebo sa to vymazalo. Takže opakujeme. 38. Hlasujeme teraz. Končíme hlasovanie. 19 za, 22 proti zamietnuté, 7 sa zdržali. Takže 24 za, proti, zdržali sa, prijatí. 25 za, proti, zdržali sa, prijatí. 26, teraz sme v ocekoch preambule. 26 za, proti, zdržali sa, prijatí. 27 za, proti, zdržali sa, prijatí. 28 za, proti, zdržali sa, prijatí. Áno, pardon. Ja som videl viac rúk za ako proti, ale overme. Overujeme 28. 28. Hlasujeme. Končí hlasovanie. Bolo to zamietnuté prs. Ospravedlňujem sa. 19 za, 28 proti, nikto sa nezdržal. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 2 a 29, to sú identické. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. 4 za, proti, prijali, zdržali sa, prijatí. 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. 30 za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz hlasujeme o celom texte. Elektronicky hlasujeme teraz. Končí hlasovanie. Nie? Teraz končí hlasovanie. Dobre, končí hlasovanie. Takže 45 za, 4 proti, nikto sa nezdržal. Ďakujeme pekne a blahoželáme pani Gebhardovej. A poďme ďalej. Yeah. Now we move. Teraz prejdeme k návrhu nariadenia rady, týka sa oznania majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev. Pán Michael Cashman zastúpi ho pani Gepártová, lebo nie je prítomný. A obhajete niektoré kompromisy, prajte si prehovoriť. Nie, dobre, prejdeme k hlasovaniu. Pozmielací na 10 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 11 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 12 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 13 za. proti, zdržali sa prijatí 15 za, prepačte, 14 za, proti, zdržali sa prijatí 15 za, proti, zdržali sa prijatí 16 za, proti, zdržali sa prijatí 17. Je tu kompromisný návrh, ktorý sa týka 17 a 35. Nie je to zahrnuté v konečnom hlasovacom zozname. Takže hlasujeme teraz. Máte kopiu textu. Pozmenený text. Takže prečítam kompromisne takto. Yes, you, you got it. Máte to? Všetci to máte? Máte to všetci? Môžeme hlasovať? Dobre, prejdeme k hlasovaniu. Nie? Dobre, v poriadku, prečítam to kvôli záznamu. Takže text znie takto agreement concluded as private persons provides otherwise, the partners or prospective partners may choose as the law applicable to the property consequences of Partneri alebo budúci partneri si môžu zvoliť ako rozhodné právo v veciach majetkových dôsledkov ich registrovaného partnerstva, pokiaľ je to právo štátu, ktorý uzná inštitút registrovaného partnerstva jednu z týchto možností. To je kompromisný návrh, ktorý zahrania 17 a 35. Takže Prejdeme k hlasovaniu za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 35 odpadá. 18 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 19 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 20 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 21 za. Proti. Zdržali sa prijatý 22 za, proti zdržali sa prijatý 23 za, proti zdržali sa prijatý 24 za, proti zdržali sa prijatý 25 za, proti zdržali sa prijatý 26 za, proti zdržali sa prijatí.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 37. Prepašte, 31. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 37. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 38. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 32. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 33. Za Proti? Zdržali sa? Prijatý. Úvodné ustanovenia. Pozmienovací návrh 1 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. 2 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. 3 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. Áno, nech sa páči. Prepačte. Hlasujeme návrh za návrhom. Zdá sa, že tu ale nie je úplná zhoda. Takže 5 za, prepačte, 4 za, proti, držali sa prijatí 5 za, proti, zdržali sa prijatí 6 za, proti, zdržali sa prijatí 7 za, proti, zdržali sa prijatí 34 za, proti, zdržali sa prijatí 8 za, proti, zdržali sa prijatí 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Hlasovanie o texte ako takom elektronické hlasovanie, elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. 46 proti 3, jedno zdržanie. Pán Kašmen, blahoželám. Ďakujem pani Gebhardt za zastupovanie kolegu. Prejdeme k tretiemu hlasovaniu a to je návrh o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku občianstva. Spravodajcom je kolega kolegyňa Antigona Papadopulu. A ak sa nemýlim, je to výsledok kompromisov, ktoré vzýšli z rokovania komisie a rady. Takže budeme hlasovať o kompromisnom texte a potom na, o pozmenenom texte. Takže kompromisy za, proti, zžali sa, prijatí. A teraz elektronické hlasovanie o záverečnom texte. Hlasovanie je otvorené. Nech sa páči. Áno. Hlasovanie ukončené. 45 proti 49. Dvaja sa zdržali. Ďakujeme pani Paparopolo za e, predloženie kompromisu. Takže to nám veľmi zjednodušilo prácu. To znamená, že sa tak môžeme vyhnúť skoro 40 stranám pozmeňovacích návrhov. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch k rozpočtu Salatore Jakolino. Chcem stiahnuť jeden e, z pozmeňovacích návrhov 5670. 5670. je to stiahnuté. We're getting started, so please let's concentrate. Začíname, sústrete sa, prosím. 56.13 za, proti, zdržali sa, prijatí. 56.14 za, proti, zdržali sa, prijatí. 56.15 56-15 za, proti zdržali sa prijatí. 56-16 za, proti zdržali sa prijatí. 56-17 za, proti zdržali sa zamietnutí. 56-18 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 56, 19. To je kompatibilné. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 56, 20. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 5681 za, proti, zdržali sa prijatí. 5622 za, proti, zdržali sa prijatí. 5623 za, proti, zdržali sa prijatí. 5601 za, proti, Zdržali sa? Preveríme, nie je to jasné. Elektronické hlasovanie 5601. Hlasujeme. Nech sa páči, hlasujeme 5601. Hlasovanie ukončené. Ešte všetci nehlasovali. Teraz je hlasovanie ukončené. 26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 Podobne ako v predchádzajúcom prípade preveríme. 56.02 elektronické hlasovanie zahájené. Teraz je ukončené. 26 za, 24 proti. 5628. Áno, 5628. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutej. 5629 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 5631 za. Proti. Zdržali sa Preverujeme 5631. Teraz je hlasovanie ukončené. 22 za, 28 proti. Je to zamietnuté. 5632 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 5632. Prepačte, 33 za proti, zdržali sa prijatí 56-34 za, proti, zdržali sa zamietnuté 56-35 za, proti, zdržali sa zamietnuté 36 za, proti, zdržali sa prijaté 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. 0, 3, 40, 41 za, to sú identické, za, proti, zdržali sa prijaté. 56-42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 56-04 a 43 e, za, proti, preveríme, sú to identické návrhy. Hlasovanie je zahájené. Hlasovanie ukončené. 44 za, 6 proti. A, a, ste ma pomýlili. 56-44 odpadá. 56-45 za. Proti. Zdržali sa zametnutí, 56-46 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 47 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 50-48 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pokom 82 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 83. 56-83 za. Proti zdržali sa prijatí. 51 za. Proti zdržali sa prijatí. 52 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 53 za. Proti zdržali sa prijatí. 54 za. Proti zdržali sa prijatí. 55 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 56 za, proti zdržali sa prijatí. 07 za, proti zdržali sa. Nie je to jasné, preveríme. 0, 07. 07. Hlasovanie je otvorené, ukončené. 26 za, 24 proti, prijaté. 59 za, proti zdržali sa, prijaté. 57 za, proti zdržali sa, zamietnutí. 58 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 60 za, proti zdržali sa, prijaté. 61 za, proti zdržali sa, prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 a 65 a 66 identické za, proti, zdržali sa, prijatí. 67 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí, ak sa nemýlim. Je to zamietnuté. 70 odpadá. 69, 69 za, Proti? Zdržali sa prijatí. Preveriť 69. Preverujeme 69. Elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. 26 za, 27 proti, prijaté, 2 sa zdržali. 71 za, proti Zamietnutý. Preveríme. 71. Preveríme 71. Hlasovanie zahájené. Hlasovanie ukončené. 12, 19 za, 29 proti, 2 sa zdržali. Zamietnuté. 08 za, proti, zdržali sa, prijatí. 09 za, proti, zdržali sa prijatí 72 za, proti, zdržali sa prijatí 73 za, proti, zdržali sa zamietnutí 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté 75 za, proti, zdržali sa prijatí 76 za, proti, myslím, že to je zamietnuté, 77 za, proti, zdrali sa, zamietnuté, 78, preveríme 77, 77 preverujeme a hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 19 za, 28 proti, zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 79 za, proti. To si musíme preveriť. 79. Hlasovanie otvorené. Ukončené. 28 za, 22 proti, prijaté. 10. Proti zdržali sa prijaté. 11 za. Proti zdržali sa prijaté. 12 za. Proti zdržali sa prijaté. Prepašte, môžeme to zopakovať. 12 za. Áno, op- proti, zdržali sa prijaté. A teraz e, záverečný, e, záverečné hlasovanie, e, návrh e, stanoviska. Je to e, pozmeňujúci návrh 1 za, e, za e, pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? E, proti? Myslím, že je to zamietnuté. Teraz e, pozmeňujúci návrh 2. E, Takže skontrolujeme si ešte elektronický pozmeňujúci návrh 1, elektronické hlasovanie. Hlasovanie sa otvorilo, teraz sa skončilo. 21 e, proti 29 zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 2. Za, proti, zdržali sa a teraz je prijatý. 3 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa e, prijatí, e, keďže sme prijali e, tento pozmenujúci návrh 4, tak sa to odrazí v čtvrtom odseku 5 za, proti, prijaté. Takže po záverečné hlasovanie, elektronické hlasovanie sa začalo. Za, hlasovanie sa ukončilo. 44 proti 1. Takže 5 sa zdržalo. Pán Giacolino. A máme tu ešte záverečné hlasovanie veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Pozrime sa na to. Máme opäť e, kompromis. Ďakujeme pánu Mulderovi za to, že vykonal túto prácu, pretože nám to určite pomôže. A keď budeme hlasovať za kompromisný návrh, takže budeme teraz hlasovať za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz ten text e, pozmenený, teraz e, začalo sa hlasovanie, hlasovanie sa skončilo. 50 proti 0. 0 sa zdržalo, takže jednohlasne. Jedno, jednohlasne za uvádzanie ek výbušní na trh. Ďakujeme, pán Mulder. Ďakujeme. Takže to bol skutočne, to bolo vynikajúce hlasovanie. Jednohlasné. Takže už sa blížime ku koncu. Dobre. Žiadam vás aby ste opúšťali miestnosť potichu, tak, aby sme mohli pokračovať k správe pani Bauerovej. Len chvíľočku, prosím. Ticho, prosím. Dámy a páni, vážení kolegovia, prosím, tí, ktorí zostávate v miestnosti, eh, dodržiavajte pokoj a ticho, prosím, žiadam vás o to. Takže teraz máme na programe E, bod 13, ochrana občanov, konzulárna ochrana e, občanov Európskej únie v zahraničí. A spravodajkyňou je pani Edita Bauerová. Ide tu teda o poznaniujúce návrhy k návrhu správy, k návrhu rady e, o ochrane, konzulárnej ochrane občanov. Predložilo sa niekoľko hm, pozmaňujúcich návrhov. Máme tu aj hm, na návrh správy. Pani Bauerová teda prehovorí na túto tému a potom ešte na záver dnešnej diskusie vlastne si vypočujeme niektoré ďalšie návrhy. Ďakujem. Elsősorban a kollégáknak szeretném megköszönni. E, Ďakujem, chcem sa kolegom, kolegyňam poďakovať za ich jednoznačné návrhy. Prijala som asi 106 pozmeňovacích návrhov. Musím povedať, že väčšina návrhov akceptuje novú líniu, ktorú sme zakotvili v návrhu Zostalo ešte niekoľko podvorených otázok, ktoré si ešte teraz musíme vyjasniť. E, jedna sa týka osobnej hranice, pokiaľ ide o konzulárnu ochranu. Kolegovia si ste všimli, že z pôvodného textu vypadol text ktorý sa dotýka rodinných príslušníkov. A to sme vybrali preto, lebo tu dochádza k nadmernej regulácii v niektorých. A v niektorých prípadoch to môže byť škodlivé. Nariadenie, na ktoré sa tento návrh vzťahuje, hovorí, že rodinní príslušníci v tretich štátoch do veku 21 rokov spadajú do kategórie Predstavte si, že tu ide o záchranu ľudí a, a to 21-ročného môžeme zachrániť a tých ostatných nie. Takže v niektorých prípadoch to má neželaný dopad. SVČ nás požiadala, aby sme nesiahali po nadmernej regulácii. A teraz eh, teda tie strany, ktoré by využívali túto nadmenú reguláciu, tak to by malo negatívne dopady. Je to sporná téma a túto vec sme preto z textu vyčiarkli. A rada by som si vypočula názor kolegov na túto otázku. Sú argumenty, ktoré hovoria za a sú, ktoré No hovoria proti. E, problémy sú nasledovné. Body 47, 48 a 57, ktoré sa dotýkajú utečencov a na osoby bez štátnej príslušnosti. Lisabonská zmluva jednoznačne viaže konzulárnu ochranu na občianstvo Európskej únie a preto bude dosť ťažké hľadať kompromis. Ale myslím si, že v úvodných ustanoveniach by sme mali vytvoriť vzťah k tejto téme, ale nemyslím si, že by sme to rozšíriť. Nemôžeme to predpísať nemôžeme zákonom prekračovať tento základný právny text. Ďalší sporný bod je nasledovný a to je rozsah konzulárnej ochrany. Tu znova musíme hovoriť o Lisbánskej zmluve právny základ hovorí o koordinácii, takže pokiaľ e, koordinujeme, tak môžeme využívať tento priestor. Ale nemôžeme členským štátom predpisovať nové podmienky. A pretože konzulárna ochrana a, a e, e, sa odlišuje podľa jednotlivých členských štátov, chcem kolegov požiadať, aby sme nezavádzali nové povinnosti pre jednotlivé členské štáty. To nemôžeme, pretože sa môžeme pohybovať len v oblasti koordinácie. Ďalší bod, a to je tiež bod, pri ktorom zatiaľ nie je zhoda, je nasledovný. Niektorí kolegovia sa uberajú týmto smerom totiž e, dostaneme ešte stanovisko od AFED výboru, totiž celú konzulárnu ochranu by mala prevziať delegácia EÚ. Ale ja to považujem za nesprávne, pokiaľ ide o každodenné služby. To už som spomínal. A opäť pozrime sa na právny základ. Právny základ hovorí, že Euró- občan Európskej únie sa môže rozhodnúť pre ktorúkoľvek delegáciu. Európska delegácia by teda prezvala úlohu akéhosi dispečera. V prípade určitých dokumentov by to napríklad platilo. Únia bude rozhodovať o tom, na koho sa občan môže obrátiť. Ale právny základ jasne hovorí, že občan sa môže obrátiť na konzulát a členský štát podľa svojho rozhodnutia. To sú pozmeňovacie návrhy 55 a 56 a to pre mňa nie je akceptovateľné v tej forme, ako sa to nachádza. Teda tieto dva pozmeňovacie návrhy by znamenali isté ďalšie podmienky a, a menili by sa tu možnosti, pokiaľ ide o možnosť občanov rozhodovať sa. A potom prvý odsek, článok 4 a článok 8, prvý odsek, článok 14. Tu nájdeme tie kompromisy, a myslím, že tam sa nám podarilo nájsť kompromisy. V budúcom týždni sa obrátim na príslušných kolegov a prejdeme to ešte s tieňovými spravodajcami, ale najprv pokúsme sa nájsť potrebné kompromisy. Pán predseda, ďakujem vám za slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla. E, podľa mňa nie sme ďaleko od priateľného kompromisu, ale Eh, stále sa musím vrácať k úlohe zastúpenia Európskej únie. Už som to povedal predtým. Je dôležité, aby konzulárna podpora bola efektívna, dobre koordinovaná a táto smernica si kladie za cieľ umožniť občanom uplatňovať v prvom rozsahu svoje právo konzulárnej ochrany a v tomto zmysle som predložil tie pozmeňujúce návrhy v časoch krízy je jasne nevyhnutné mať efektívnu koordináciu a prerozdeliť si e, bremeno medzi členskými štátmi. Som za to, aby delegácie únie zabezpečili koordináciu a pomoc v e, takejto situácie. Uh, netrvám na tom, kápem argumenty pani Bauer len čiastočne, ale na druhej strane mám problém v tom, čo sa týka delegácií, tu sa týka rešpektovanie práva občanov, ktorí sú súčasťou základných ľudských práv. Nemám žiadnu záruku v texte, ktorý je tu predložený, že napríklad homosexuálny pár, že sa s ním bude naozaj s rešpektom zaobchádzať vo všetkých členských štátoch, pretože nie všetky členské štáty žiaľ zatiaľ ešte nemajú ochranu v tomto duchu. Takže Áno, samozrejme, nemyslím si, že je veľmi dobré, že ten návrh, ktorý robíte a samozrejme som viac menej s ním súhlasím, nie sme ďaleko od kompromisného súhlasu, ale E, tento aspekt by tu bolo potrebné zohľadniť. E, myslím si, že je to veľmi dôležité. Po druhé, ešte som nepovedal všetko. E, pani spravodajkyňa spoločne ako Európska komisia, vy nechávate v podstate diplomaticky a konzulárnym zastúpeniam členských štátom túto voľnú ruku. Chápem, prečo nechcete ísť ďalej a nechcete dať delegácii Európskej únie väčšie právomoci vrátanie toho, aby v určitých prípadoch mali kompetencie konzulárne. Smernica by mohla byť príležitosťou toho, ako dať väčšiu úlohu EU delegáciám, tak by mohli zohrávať svoju úlohu, ako majú. No samozrejme, sme tu v parlamente. Mám pocit, že všetky prostriedky, všetky možnosti posilnenia maximálnej možnej integrácie na úrovni EÚ. Asi neboli ešte preskúmané. Bol by to spôsob, ako zaintegrovať európskejšiu diplomáciu, zlepšiť viditeľnenie únie a posilniť európske občanstvo. A navyše, ak by sme konzulárnu ochranu dali do kompetencií delegácie EÚ, a už som sa viackrát vracal k tejto otázke, vraciam sa znova k tomu, kým nebude mať záruku. Pretože vidím v tom problém. Potrebujem záruku, aby základné ľudské práva boli rešpektované. Vraciam sa k tej otázke z predchádzajúcej diskusie a chcel by som, aby e, ma niekto uistil v tejto otázke. Momentálne nemám uistenie, vráciam sa k tej otázke už z predchádzajúcej diskusie. Určité ambasády a konzuláty všetkých členských štátov, nie som si istý, či zaručujú rovnaké právo párom rovnakého pohlavia a ich rodinným príslušníkom. E, to, čo máme v tu texte, nikde nevidím takúto absolútnu záruku v takejto situácie. A práve preto žiadam, aby v niektorých prípadoch, aby delegácia Európskej únie mohla zohrávať úlohu konzulárnu, pretože áno, samozrejme, oni, tu si môžeme byť istí, že delegácia EU bude rešpektovať tieto práva. A pri jednotlivých členských štátoch tu pri všetkých situáciách takúto záruku nemáme keď vnímam správanie niektorých e, vlád európskych členských štátov ohľadom základných ľudských práv a tejto otázky, e, mám obavu. Je jasné, že mám veľkú obavu v tejto oblasti. Pani Bauer, myslím si, že nie sme ďaleko a myslím si, že keď to ešte trošku prediskutujeme, tak nájdeme cesty a spôsoby, ako e, by som mohol mať takoto v podstate takéto uistenie. Áno, chápem, že nemôžeme mať nejaký systém, nejaký veľmi, veľmi široký a nemôžeme európskej delegácii dať nejakú obrovskú úlohu, ale niečo by mohla mať. A to, čo robia konzuláty alebo ambasády členských štátov, ktoré nemajú v legislatíve takúto ochranu, ktorá je prekladom základných ľudských práv. E, jedine európska delegácia má legislatívu na podporu ochrany všetkých týchto základných ľudských práv. Takže to je tá otázka. A samozrejme, v tých ďalších otázkach som veľmi flexibilný, vážim si vašu prácu, chválim vás za ňu a som k dispozícii, aby sme čo najskôr sa posunuli vpred, pretože podľa mňa nám nechýba už veľa. Ďakujem. Michel, merci. Ďakujem pekne, Michel. Uh... Neviem, je tu ešte niekto, kto by sa chcel vyjadriť? Ak nie, možno komisia. Nie, komisia tu už nie je. Takže pani Bauer môže uzavrieť túto diskusiu. Chcel by som oznámiť, že e, čo sa týka správy 19. a 20. septembra na najbližšom zasadnutí výboru LIBE budeme hovoriť o tejto správe. Pani Bauer, nech sa páči, máte slovo. Uh, Ďakujem za možnosť zareagovať na to, čo povedal uh, vážený kolega, čo navrhol. Už som predtým povedala, že jestvuje akýsi, akési protirečenie v definícii členov rodiny. E, v smernici 38 je definícia, ktorá zahrňa e, partnerstva e, partnerov rovnakého pohľavia, zväzky partnerov rovnakého pohľavia, ale na druhej strane e, zahrnutie týchto definícií do textu prináša určité nebezpečenstva pre ďalších ľudí, ako som napríklad povedala, e, príslušníci, štátni príslušníci tretich krajín vo veku nad 21 rodín, hoci sú členmi rodiny. Napríklad, tak z hľadiska e, tohto, tejto smernice, ak by sme použili smer, e, definíciu smernice 38, tak by neboli akceptovaní ako členovia rodiny. V každom prípade, ako vidíte, ja som tieto definície opäť vrátila do textu. Som si istá, že nájdeme nejaké kompromisy pre tieto definície. Teším sa na to, že nájdeme vhodné riešenie nielen pre túto otázku, ale takisto aj pre bezdomovcov a utečencov alebo prepačte, nie utečencov, opravuje sa rečnička, ale e, ľudí bez štátnej príslušnosti. Ďakujem vám. Ďakujem pani Bauerová. E, myslím, že to na teraz je dostatočné a e, o správe, príslušnej správe budeme 19. septembra na nadchádzajúcom zasadnutí z výboru LIBE opäť diskutovať. Ďakujem vám všetkým za účasť a E, takisto vám želám e, teda návrat e, plný, plný odhodlania, nadšenia a uvidíme sa na budúce. Ďakujem.